Bonjour, good morning. Dobrý deň, vážení prítomní vo všetkých jazykoch. Takže pustíme sa do práce. Je 24. júna a tak ako sme to oznámili včera, dnes medzi nás príde španielský minister vnútra, pán Rubalkabu. A vítame ho medzi nami. Je výkonným predsedom Rady ministrov vnútra a vysvetlí nám, aké sú závery Rady EÚ v oblasti vnútorných záležitostí vrátane azylu, nelegálneho pristahovalectva, vonkajších hraníc terorizmu, organizovaného zločinu a policajnej spolupráce Schengenu, Europolu a výmenu informácií, liekov, civilnej ochrany, krízových opatrení a horizontálneho pohľadu na vnútorné veci. Europol, intercambio de información, drogas, protección civil, manejo de crisis y visión horizontal de los asuntos de interior. Déjeme antes de darle la palabra. Predtým, ako dostane slovo pán minister, Ešte by som povedal, že včera výbor Libe na schôdzi koordinátor rozhodol, že Alexander Alvaro z ALDE bude spravodajcom pre TFTP, teda SWIFT, bilaterálna dohoda medzi EU a USA. A vzhľadom na to, že tu nemôže byť eh, hneď na deviatu, tak navrhujem, aby táto téma, ktorá je veľmi dôležitá, tak by som to chcel preberať o 10. hodine. Teraz by dostal slovo na 15 minút pán minister, potom koordinátor, aby mohol položiť otázky španielskému predsedníctvu. Minister na ne zodpovie a potom bude možné, aby sa pýtali ďalší poslanci, ktorí by si to želali. Ale ja navrhujem, aby všetko, čo sa týka bilaterálnej dohody EU-USA o údajoch ohľadne financovania terorizmu boli na programe až medzi 10. a 11. Dobre, takže teraz, teraz dostane slovo pán minister. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni poslanci, dobrý deň. Druhýkrát už prichádza medzi vás. Poprvé to bolo na úvod španielského predsedníctva. Vtedy som vám opísal program španielského predsedníctva v oblasti vnútorných vecí a teraz teda ide o vyvodenie záverov a akúsi bilanciu dosiahnutých cieľov za 6 mesiacov španielského predsedníctva. Neformálne som sa už stretol s niektorými členmi vášho výboru pred pár týždňami po bilaterálnej schôdzi, ktorá sa konala e, medzi zástupcami EÚ a zástupcami USA. Takže už v podstate tretíkrát sa s niektorými z vás stretávam a teší ma, že opäť môžem byť dnes do obeda s vami. Dámy a páni, určite si pamätáte, že vo chvíli, keď som prezentoval pracovný program španielského predsedníctva, tak som vysvetlil, aké sú eh, charakteristiky, za akých sa bude diať naše predsedníctvo. Bolo to prvé predsedníctvo po eh, platnosti Lisabonskej zmluvy. Sú tu zmeny v oblasti bezpečnosti. No a naše predsedníctvo malo spolupracovať s výborom, ktorý bol práve vytvorený. Mm, výbor začal pracovať vo februári, takže druhý mesiac nášho predsedníctva. A aj parlament získal nové právomoci, bol nedávno zvolený naviac a predsedníctvo, ktoré taktiež viedlo e, mnoho trojstranných rozhovorov s tými predsedníctvami, ktoré prídu po nás. A teda to so sebou prinieslo zmenu v pracovných metodách a pracovali sme v novom rámci. Úlohy boli trošku odlišné, aj aktéry boli iní. No a na základe toho bola práca zaujímavá, pretože všetko, čo je nové, je zaujímavé a e, myslím, že celkovo sme e, rozumne spokojní s dosiahnutými cieľmi teda čo sa týka našich cieľov, cieľov predsedníctva, ale sme spokojní aj s úrovňou vzťahov s komisiou, s parlamentom a s dvomi krajinami, ktoré prídu po nás. Ak si spomínate, keď som na začiatku uviedol základné princípy, ciele a priority nášho predsedníctva, tak som sa snažila, aby sme sa venovali logicky rozvoju priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a že to urobíme po Lisabonskej zmluve vzhľadom na to, že tento priestor bol poňatý ako priestor spoločenstva. A to nás malo viesť k tomu, aby sme skonsolidovali tento priestor tak, ako bol zadefinovaný a rozvíjať aj jeho nové prvky na základe Lisabonskej zmluvy. Z politického hľadiska sme sa snažili dokázať občanom, že v oblasti bezpečnosti Európa je tiež pridanou hodnotou, inak povedané, že štáty EÚ spoločne sme schopní sa lepšie brániť všetkých nás aj každú krajinu. A preto sa naše predsedníctvo snažilo venovať témam bezpečnosti, priblížiť ich občanom. A to tak, ako hovorí Lisabonská zmluva. A z tejto všeobecnej perspektívy sme stanovili a definovali dve rôzne iniciatívy. Jedni boli viacej strategickejšie, globálnejšie, také podstatnejšie a druhé operatívnejšie, myslené alebo zamerané na konkrétne problémy a na policajnú spoluprácu. Výsledky našej práce e, opíšem v týchto dvoch kategóriách a začnem najprv tými základnými strategickejšími iniciatívami, ktoré sme prijali počas týchto šiestich mesiacov a v druhej časti sa budem rýchlo venovať nástrojom spolupráce, ktoré sme uviedli do praxe, aby sme tie konkrétne problémy našich občanov riešili, hlavne v oblasti bezpečnosti. Začínam strategickými iniciatívami a prvá z nich je 25. februára sa schválila stratégia vnútornej bezpečnosti táto už bola definovaná v štokholmskom programe a my sme sa snažili splniť časť tohto programu. A išlo o to, aby sa stručne, jasne, ale dostatočne explicitne konkretizovali systémy vnútornej bezpečnosti, ktorými sme sa vybavili za posledné roky v EÚ. Táto stratégia, opakujem, je to jednoduchý dokument, aby sa dal využiť na rôznych úrovniach politickými orgánmi. A tu sme uvažovali o štyroch základných prvkoch. Poprvé opísala ciele alebo spoločné hrozby, hrozby, ktoré vysia nad všetkými členskými štátmi, ktoré sú s náme spoločné, organizovaný zločin, terorizmus, cyberzločin, cezhraničné zločinecké bandy. Sú to spoločné hrozby a keď sa teda týmto čeli, alebo keď sa zadefinujú, to je tá prvá etapa, tak potom sme zadefinovali model vnútornej bezpečnosti, ktorý sme vytvárali za posledné roky za pomoci Europolu, Eurojustu a tak ďalej. A po tretie, zadefinovali sme hodnoty a princípy, ktoré EÚ má vždy na mysli, keď čelí týmto spoločným rizikám. Sú to hodnoty a princípy, ktorých sa nikdy nevzdáme, ako je právny štát, ochrana základných práv, verejných slobod, transparentnosť, zodpovednosť verejných akcií, tolerancia, boj pre začlenenie, sociálnu inklúziu, rešpektovanie súkromného života. To sú všetko hodnoty a princípy, ktoré sú aj základom EÚ a musia byť aj súčasťou tejto stratégie a potom je tam 10 pracovných strategických línií policajnej a súdnej spolupráce. Tieto línie berú do úvahy predovšetkým potrebu revidovať a aktualizovať, pretože ak je cezhraničný zločin niečím charakteristický, tak je to tá jeho schopnosť sa meniť a adaptovať. A teda aj boj proti tomuto zločinu musí byť flexibilný, musí sa vedieť adaptovať novým podmienkam. Sú tam také línie a také základné nástroje práce jednotlivých členských štátov, ako je využívanie nových technológií a využívanie informácií. To je základný nástroj našej práce, aby sme čelili rizikám ktoré nám hrozia. To je prvý výsledok nášho predsedníctva. Už teraz máme stratégiu vnútornej bezpečnosti, ktorá bola schválená radou ministrov a podporila ho aj Európska rada pred niekoľkými mesiacmi. Po druhé, v týchto základných líniách alebo v tých základných rozhodnutiach za posledných 6 mesiacov tak bola ďalšia. Spustili sme KOSY, výbor pre vnútornú bezpečnosť. Je to nový výbor, ktorý vytvorila samotná Lisabonská zmluva. A urobili sme to tak, ako som to vysvetlil na úvod predsedníctva, preto aby sme nevytvárali nejaký ďalší orgán, ale aby sme mali užitočný orgán, ktorý nahradí niektoré existujúce a ktoré v praxi preukázali, že e, nefungujú ako napríklad Task Force šéfov policie, ktoré nefungovali tak, ako sa od nich očakávalo. Preto kosy má nahradiť niektoré inštitúcie, ktoré už existujú a má sa snažiť o to, čo stanovuje Lisabonská zmluva. Je to orgán spolupráce v policajnej oblasti. Tento výbor sa vytvoril, stretol sa už aj vytvoril niekoľko podstatných prvkov, ako napríklad vytvoril dokument e, za pomoci Europolu, Eurojustu a Frontexu. Vytvoril dokument a rada viedla rozpravu o vnútornej bezpečnosti, o stave tejto bezpečnosti táto diskusia prebehla na poslednej rade v júni a teda na základe dokumentu, ktorý pridal, pri, pripravil KOSY. Táto diskusia bola veľmi užitočná a bude sa každoročne opakovať a tento dokument revidovať. A dokument bude brať do úvahy predpovede jednotlivých bezpečnostných agentúr tento výbor je takým priesečníkom spolupráce týchto agentúr Europol, Frontex, Eur, Eurojust. Majú orgán, miesto poprvýkrát, kde sa systematicky stretávajú, kde si vymieňajú svoje skúsenosti a vylepšujú mechanizmy koordinácie, ako si tiež pracuje na tom, aby podnietil operatívnu spoluprácu spustil niektoré policajné významné operácie, ktoré budú podporovať e, spoločnú prácu našich bezpečnostných zložiek. Takže si myslíme, že sme správne vybrali zloženie tohto výboru a rovnako sme správne zadefinovali jeho ciele a úlohy. Je to teda nový výbor, ktorý má nahradiť niektoré existujúce agentúry alebo inštitúcie, ktoré neexistovali. Tiež sme schválili tak ako to stanovila Európska rada akčný plán štokholmského programu. Schválili sme to na poslednej rade spravodlivosti a vnútorných vecí. Schválili sme akčný plán, ktorý Európska komisia spustila a v rekordnom čase musím verejne poďakovať a urobím to dnes pri viacerých príležitostiach. Musím poďakovať za vynikajúcu prácu Európskej komisii, že predložila rade rôzne rozhodnutia a toto je jedno z nich – tento akčný plán je konkretizáciou štokholmského programu a tam sa definujú aktivity, priority, udelujú sa kompetencie, zodpovednosti a stanovuje sa kalendár. Je to veľmi dôležitý dokument. na rozvoj najlepšieho nástroja na boj proti mm, rizikám a nebezpečenstvu. Po štvrté, Mali sme vyhodnotiť dopad imigrácie a azylu. Myslím, že štátny sekretariát nášho španielského ministerstva mal príležitosť sa vyjadriť včera, tak nebudem opakovať slova, ktoré tu prinesla pani štátna tajomnička. Opakujem, že tento pakt je zárodkom tej spoločnej európskej imigračnej azylovej politiky, ktorá sa uspokojivo rozvíja a podarilo sa nám zadefinovať línie orientácie usmernenia tejto politiky tak, ako to stanovuje Lisabonská zmluva. Imigrácia, máme tu aj prvý pokus globálne pristupovať k tejto problematike v jej jednotlivých prejavoch legálna imigrácia, integrácia, boj proti ilegálnej imigrácii, pro, boj proti obchodu s ľuďmi, ochrana hraníc, spolupráca s tretimi krajinami, a všetky procesy toho globálneho prístupu k migrácii, ktoré sú dôležité. Tiež sme pracovali po piaté v zmysle štokholmského programu na spoločnom európskom azylovom systéme. Na mojom prvom vystúpení som povedal, že to nie je jednoduchá téma a je tiež pravda, že štokholmský program oneskoril spustenie tohto európskeho spoločného systému až do roku 2012 práve preto, že práce, ktoré sme urobili, tak ukázali, že je to veľmi zložitá téma a jednotlivé členské štáty viac alebo menej citlivo reagovali na niektoré témy. Rozhodne sme podnietili spustenie e, toho podporného európskeho azylového orgánu. Ja som mal príležitosť podpísať e, Eh, rokovací poriadok a pravidlá hm, tohto orgánu. Tento orgán dá dohromady naše azylové skúsenosti a pomôže krajinám, ktoré majú v konkrétnych situáciách eh, veľké problémy s azylovými žiadosťami. Je to orgán, ktorý nám umožní <clears throat> vytvoriť základ eh, európskeho azylového systému a pracovali sme na rôznych smerniciach a nariadeniach, ktoré švedské predsedníctvo rozbehlo. Nariadenie Eurodaku, Dublinské nariadenie alebo smernica pre príjem, postup a kvalifikácie. Tiež sme dosiahli pokrok v programe znovu usídlovania a očakávame zhodu Rady, parlamentu a komisie a keď bude táto dohoda, ide o to, aby sme našli najlepšie právne nástroje na spustenie tohto nástroja. Dosiahli sme pokrok aj v tom spoločnom azylovom systéme, hoci ako hovorím, pokrok v tejto oblasti je vždy veľmi pomalý, pretože je to veľmi citlivá, ťažká téma. Spustili sme tiež e, zmenu nariadenia Frontexu Komisia pracovala výnimočne rýchlo, aby rada sa mohla vedovať úvodnému dokumentu. Návrh predložila komisia 24. februára. Ide predovšetkým o to, že na základe skúseností zo spustenia Frontexu ide o posilnenie jeho kompetencií a úloh, hlavne v tom zmysle, aby mal prostriedky, aby mohol splňať svoje úlohy, aby lepšie koordinoval svoje aktivity, hlavne pokiaľ ide o žiadateľov o azyl a o ich práva, na ktoré treba stále myslieť, hlavne v prípade Frontexu, ktorý je európsky orgán. išlo o vylepšenie tohto nástroja, ktorý bol za tých pár rokov už aj tak veľmi užitočný a účinný. A ja e, dúfam, že za belgického predsedníctva sa tieto zmeny definitívne schvália. Za tohto pol roka sme schválili SIS-2 aj VIS a pokrok v nich, hlavne VIS-2. Je to veľmi zložitý projekt, ale nesmierne dôležitý pre voľný pohyb osôb v Európe Voľný pohyb osôb, ktorý musí ísť aj ruka v ruke s potrebnými zákazmi alebo obmedzeniami. Je to veľmi zložitý systém, hlavne z technologického hľadiska. Pokračovali sme s modelmi, e, ktoré sa schválili v júni 2009. Monitorovali sa skúsenosti spred spustenia do platnosti alebo do fungovania tohto systému. Schválili sme, spustili sme eh, jeden prvých z milníkov, ktorý sa tiež v júni 2009 splnil. Eh, tento milník sa tiež rozumne splnil a dúfajme, že aj ten druhý milník sa splní a že tento systém začne fungovať na základe zadefinovaného harmonogramu. Zdieľame s parlamentom tie obavy, že treba monitorovať veľmi pozorne spustenie tak systému 2, SIS-2 aj VIS. K TCTP prišiel aj spravodajca túto tému budeme môcť podrobne prediskutovať a španielské predsedníctvo už túto tému našlo rozpracovanú. Poznáte a viete, ako sa rozvíjala a ako sa parlament dohodol e, dočasne a rovnako ako bolo potrebné mať tú novú dohodu, keď už všetky implikované strany Európa, USA, komisia aj rada sme boli presvedčení, že je to e, dobrý nástroj na vylepšenie našej bezpečnosti a preto sme pracovali veľmi rýchlo na základe pripomienok a predpovedí Európskeho parlamentu, ale aj kritík e, k dočasnej dohode a aj s príspevkami členských štátov a tých kritík, ktoré boli naozaj potrebné a vhodné. Myslím, že aj Rada aj komisia urobili vynikajúcu prácu e, za pomoci uznesenia v parlamente. To uznesenie sa schválilo skôr, než sa schválil mandát. Potom, keď sa dostal mandát, tak Európska komisia znovu rokovala o novom programe SWIFT a teraz sme v definitívnej etape Myslím si, že táto nová dohoda zachytila v podstate všetky obavy Európskeho parlamentu, ktoré vyjadril vo všetkých rozprávach, ktoré sme viedli. Zároveň sa veľmi verne zachytili aj predpovede mandátu, tak ako to stanovila rada. A až do poslednej chvíle sme zavádzali zmeny, aby sme čo najlepšie zachytili stanovisko jednotlivých politických skupín parlamentu, rovnako ako aj názory a žiadosti členských štátov, ktoré nie vždy sú rovnaké. Takže si myslím, že dnes máme dohodu, ktorá je jednoznačne nekonečne lepšia ako predtým. Zachytili sa podstatné návrhy parlamentu a určite budeme o tejto téme diskutovať konkrétne aj počas našej výmeny názorov. Ešte dovčera rada revidovala alebo revizovala niektoré prvky, aby uspokojila posledné požiadavky parlamentu. Myslím, že sa nám to podarilo a ja vás dnes môžem informovať, že sme pristúpili k písomnému procesu, aby sa dohoda mohla v najbližších dňoch podpísať a aby sa v parlamente mohol odhlasovať. Pracovali sme rýchlo, pretože si myslíme, že táto téma je súrna a musíme odstrániť toto biele miesto v bezpečnosti, ale samozrejme urobili sme to tak, aby sme e, zabezpečili alebo dali všetky záruky bezpečnosti ochrany údajov a ja si myslím, že komisia je rada e, všetky tieto požiadavky pri rokovaniach splnili. To sú tie aktivity strategického charakteru a budem hovoriť o transatlantických vzťahoch, o vzťahoch z USA. Viete, že témy bezpečnosti sú predovšetkým témami vnútornej, ale aj vonkajšej bezpečnosti a je potrebné, aby sme mali s krajinami, ktoré zdieľajú hrozby, aby sme mali nejaké dohody. Rovnako ako s krajinami, ktoré s ktorými im je možné rokovať, alebo krajiny, ktoré sú pôvodom týchto hrozieb alebo istým spôsobom v nich tranzitujú. Čo stojí pred nami vo vonkajších vzťahoch sú rozhodujúce vzťahy z USA, chceli sme ich podporiť, už som hovoril o Swifte. Zdieľali sme znepokojenie pokiaľ ide o medzinárodný terorizmus, v Tolede sme mali veľmi zaujímavé stretnutie. Z neho vyšlo spoločné vyhlásenie, kde sa záväzujeme, kde budeme v oblasti bezpečnosti pracovať spoločne proti medzinárodnému terorizmu. Mali sme summit, aj o ňom som informoval parlament. Podpísali sme spoločné vyhlásenie o boji proti medzinárodnému terorizmu, terorizmu aj to je veľmi dôležitý dokument a dokazuje, aké vzťahy a aká spolupráca existuje medzi EÚ a USA. Vieme, že zmena v americkej administratíve nám umožnila lepšie vyriešiť niektoré ťažkosti, ktoré sme mali v tej stratégii proti terorizmu. Obe stratégie, európska aj americká, sú identické vo svojich princípoch, hodnotách aj cieľoch. A to nám umožnilo podpísať obsahovo veľmi rozsiahlú dohodu a tam potvrdzujeme jednak rozhodnosť našich krajín, EÚ aj USA, čeliť terorizmu, ktorý chce rozvratiť náš spôsob života, ale zároveň aj uznáva že sme e, z demokratického hľadiska tolerantní a že rešpektujeme, že existujú rôzne formy života. Takže v tomto dokumente je aj rozhodnosť, aj tá tolerantnosť, je tam rešpektovanie ľudských práv, právneho štátu. Toto vyhlásenie je veľmi dôležité z politického hľadiska, pretože proti terorizmu je možné bojovať na viacerých miestach, na súdoch, policajnou aktivitou, ale aj takými politikami, ktoré ujasnia, aká, aká je naša pozícia, že je to pozícia rozhodnosti a zároveň tolerantnosti. Veľmi rýchlo eh, k iniciatívam druhého bloku. Tam sme rozdelili naše aktivity operatívnej spolupráce prostredníctvom rôznych záverov, diskusí, schválením rôznych dokumentov sme sa snažili vylepšiť dôveru medzi našimi bezpečnostnými zložkami. Ja si myslím, a vy to viete, že lepšie budeme spolupracovať, keď budeme mať väčšiu vzájomnú dôveru a dôveru získame len spoluprácou, a spolupracovať sa naučíme spoluprácov a preto sme rozvíjali všetky operatívne línie spolupráce. Vďaka tejto jednoduchej myšlienke sme pracovali na tom, čo je eh, policajná spolupráca, vytváranie spoločných operatívnych jednotiek, ktoré sa môžu robiť na základe bilaterálnych mechanizmov. Chceme spustiť eh, proces eh, výmeny skúseností, počas prípravy e, policajtov. Je to akýsi policajný Erasmus. Vylepšili sme európsku sieť prevencie zločinov a tiež sme sa e, venovali otázkam ochrany a obrany veľkých udalostí športových, kultúrnych a tak ďalej, ktoré vždy vyžadujú veľkú spoluprácu policajných orgánov. Ďalej spolupráca týchto spravodajských zložiek. Vylepšili sme ju v oblasti bezpečnosti výbušnín. Vylepšili sme fungovanie a vytváranie tímov e, so spolupracovníkmi z tretich krajín. Venovali sme sa organizovanému zločinu, hlavne potieraní e, financovania týchto zločineckých organizácií a tiež sme bojovali teda proti praniu špinavých peňazí. Snažili sme sa vytvoriť národné orgány, ktoré slúžia na e, získavanie tých aktív alebo majetku, ktoré sa e, zhábali pri tomto boji proti organizovanému zločinu. Spolupracovali sme so západnou Afrikou, vytvorili sme plán boja proti drogám, Nezabúdajme, že druga do Európy kokain vstupuje západnou časťou e, Európy, heroín cez východ. A všetky tieto cesty musíme sledovať. A každá krajina by sa mala tomu venovať na základe svojej špecializácie. Venovali sme sa aj téme obchodu s ľudskými bytostiami. Spolupracovali sme tri predsedníctva a to umožňuje, aby belgické predsedníctvo v tom pokračovalo. A podporili sme stretnutia styčných dôstojníkov, vedovali sme sa aj environmentálnej kriminalite, toxickým odpadom a podobne Venovali sme sa boju proti ilegálnej imigrácii, ochrane vonkajších hraníc. Máme balíček konkrétnych 29 opatrení, ktoré slúžia na rozvoj plánu toho Európskeho paktu. Venovali sme sa procesom vstupu štátnych príslušníkov z tretich krajín do Európy, aby sme, a európskych, a teda európskych občanov pri vstupe do európskych krajín, aby sa využili technologické výdobytky pri cestách európskych občanov. Mali sme Európsky deň pohraničníkov, lebo vieme, že viacej ako 4 či 5 tisíc pohraničníkov, ktorí chránia naše hranice. Venovali sme sa obetiam terorizmu, venovali sme sa téme civilnej obrany, požiare a tak ďalej. Spustili sme Európsku školu pre vzdelávanie vo väzenských zariadeniach a tiež sme bojovali aj proti spoločným hrozbám. Myslím, eh, že sme splnili veľmi ambiciózny program nášho predsedníctva. Ja si myslím, že môžeme byť rozumne spokojní s tým, čo sme urobili. A ja len využívam príležitosť, aby som verejne poďakoval za prácu Európskej komisie, ktorá bola skutočne obrovská, rovnako ako všetkým členským štátom, zamestnancom, ako aj členom Európskeho parlamentu, ktorí s nami spolupracovali, diskutovali Lutujem, že som sa tak veľmi zdržal pri mojom vystúpení. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujeme za tento súhran a závery v oblasti vnútorných záležitostí. Dostanú slovo koordinátori za jednotlivé politické skupiny, najskôr Diaz Demera za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán minister. Ďakujeme za takúto úplnú prezentáciu práce španielského predsedníctva. Toto predsedníctvo nebolo jednoduché e, z dôvodov, ktoré sú nám dobre známe. Budem kritický, ale nie až tak práve z týchto dôvodov. A položím aj niekoľko otázok. Počúval som s veľkým záujmom opis vašej práce všeobecne, ale aj konkrétne, operatívne a e, pozrel som sa aj na tie opatrenia, ktoré ste nám uviedli. Ale pokiaľ ide o azyl, pán minister, Áno, je pravda, že ste sa posunuli vpred, bola vytvorená tá kancelária a e, taktiež bol schválený fond pre utečencov. A o tom ste ani nehovorili, ale hovorili ste o ťažkostiach, e, na ktoré naráža spoločný azylový systém. Zmena nariadení a smerníc e, nie je možná. Je to zablokované. A preto sa pýtam, že či v prípade azylového balíčka bola dosiahnu, bol dosiahnutý pokrok a ešte k vonkajším, e, vonkajším hraniciam a k nezákonnému pristahovalectvu. Schválenie plánu pre neplnoletých bez sprievodu. To je dôležitý základ, ktorý ste schválili a na tom môžu, na tomto základe môžu byť prijaté potom aj legislatívne opatrenia, ale ja si myslím, že v boji proti nezákonnému pristahovalectvu musia byť uzavreté nové dohody o spolupráci s tretími krajinami. Myslím konkrétne na Maroko, treba rozvinúť aj existujúce dohody a musí byť e, úplné komplexné riadenie vonkajších hraníc. Takže vám položím tú istú otázku, ktorú som už položil včera a síce v roku 2013. E, čo konkrétne konkrétne bude v novom nariadení Frontex? Vy ste to všeobecne opísali, ale ja chcem vedieť, či budú rozšírené právomoci, akú úlohu zohraje Medzinárodná organizácia pre migráciu. Čo sa týka SWIFTu, Vy ste si odviedli účinne eh, vašu prácu. Prišli ste aj do pléna, ale keď mala hlasovať španielská delegácia, tak niektorí jej členovia mi potom povedali, že sa zdržali hlasovania, ďalší potom povedali, že hlasovali za. Ja myslím, že si najskôr treba e, pozametať pred vlastným prahom a vyhnúť sa takýmto prekvapeniam po dohode na Rade a komisii. Ja si myslím, že e, demokracia je pri v členských krajinách a aj americká demokracia má dostatočné nástroje na zvládanie eventuálnych e, sklzov. Pán Alvaro ako spravodajca má moju plnú dôvoru. A teraz policajná spolupráca. Prečo hovoríme o spoločných tímoch pre spoluprácu a prečo nehovoríme o spoločných vyšetrovacích tímoch? Ja naozaj by som rád pochopil tento jemný rozdiel. A taktiež organizovaný zločin. Rada pre vnútro a spravodlivosť 4. júna poskytla prvé hodnotenie Európskeho paktu o pašovaní drog a e, bojovaní proti e, pašovaniu kokainu a heroínu. To je veľmi dobré, ale čo sa týka zlého zaobchádzania pedofílie a e, zločinnosti na internete alebo počítačovú zločinnosť, tu taktiež bol zaznamenaný pokrok. Vy ste ale nehovorili vôbec o falšovaní eura. Ja sa pýtam, čo sa spravilo počas španielského predsedníctva v snahe bojovať proti falšovaniu. A potom k Europolu. V Štokholme stojí, že má byť vypracované nariadenie Europol v roku 2013 na to, aby ehm, bola rešpektovaná Lisabonská zmluva. A pán predseda, mohli by ste nám povedať, či v tomto nariadení budú zakotvené aj nové právomoci, alebo či sa iba rozvinie to, čo je teraz zakotvené v článku 88. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda, ešte raz za vašu prácu. Je normálne, že v niektorých bodoch sa rozchádzame, ale je dôležité, aby sme boli na jednej vlnovej dĺžke pri takto dôležitých eh, témach ako napríklad e, vnútro a spravodlivosť. Pán predseda, mnohí sa hlásili o slovo, ale chcem pripomenúť, že času nie je veľa, takže poprosím, aby každý rečník nehovoril príliš dlho. Teraz Claude Moraes sa socialistov. Ďakujem pekne, pán predseda. Bude ťažké byť stručný, pretože je tu aj otázka SWIFTu, ale Najskôr taký všeobecný kontext. Ministrovi poviem, že za našu skupinu, že my v našej skupine berieme na vedomie moment, zdá sa, že je tu nejaký technický problém You proceed. Nech sa páči, môžete pokračovať. Možno, že je to signál, že by som e, sa mal ešte intenzívnejšie učiť po španielsky. Takže v prvom rade, pán minister, za našu skupinu chcem povedať, že nie je pochyb o tom, že ste sa naozaj e, zamerali na oblasť vnútra, ale predtým ešte ako prejdem k SWIFTu, chcem povedať, že boli dosiahnuté e, isté úspechy v ťažkých oblastiach za vášho predsedníctva, napríklad e, procedurálne záruky v prípade podozrivých osôb. To naozaj teraz e, vďaka predsedníctvu už je sprevádzané aj interpretačnou smernicou. Potom e, Európsky ochranný príkaz na tom našej skupine veľmi záležalo a potom niekoľko signálov, e, ktoré svedčili o tom, že EÚ sa chce posunúť vpred v ťažkých oblastiach. To berieme na vedomie, uznávame to. A po druhé, teraz je cestovná mapa v rámci e, štokholmského programu, akčný plán a keď bol štokholmský program vypracovaný, tak e, tam bolo skoro všetko obsiahnuté, každý si tam mohol niečo nájsť a naozaj sme potrebovali cestovnú mapu a máme teraz akčný plán, máme harmonogram a e, napríklad nezákonné pristahovalectvo a e, ďalšie veci, ktoré by sme tam my chceli vidieť, ale dôležitá bola tá cestovná mapa. Takže aj tieto úspechy berieme na vedomie a chcel by som vedieť, aký je váš názor pre niektoré veci, ktoré nás ešte stále zamestnávajú. Niektoré horizontálne teraz spomeniem, napríklad špecifické problémy, e, čo sa týka delegovaných aktov a ako by sme mohli vyriešiť tento inštitucionálny program v duchu zmluvy a aj vo svetle toho, že parlament je spolu zákonodárcom a potom rozdelenie generálnych riaditeľstiev. Toto je pretrvávajúci problém, ako e, riešiť túto oblasť e, rozdelenie generálnych riaditeľstiev, e, taktiež viacerí komisári. Takže prosím, viedrite sa k tomu. Možno, že by ste to mohli mať ešte na programe do konca vášho predsedníctva. A ešte Eh, jedna obava, ktorá sa týka všetkých politických skupín. My sme nechceli rozdeliť azylový balíček, ale sme realisti a vieme, že eh, je tu ten podporný úrad, potom eh, sú tu tie podmienky príjmania, o tom hovorili aj ďalší kolegovia. A ak rozdelíme balíček v týchto záležitostiach, tak môžu z toho vzniknúť konflikty. Hovorili sme o tom s komisárkou Malmström ale vieme, že obsah je dôležitý a e, e, rada je e, v tomto zmysle problematická. Takže prosím, vyjadrite sa k tomu, ako by sa dalo vyriešiť tieto ťažkosti, pretože je tu záväzný harmonogram Takže zatiaľ toľko, pretože som mal byť stručný a k SWIFTu tu by som sa chcel opýtať predsedu, že či chcete, aby sme sa vyjadrovali k tomuto bodu teraz, alebo či počkame až na vyjadrenie spravodajcu. Predseda, ja myslím, že teraz je ten správny čas, pretože čakáme na pána Alvara. Takže nech sa páči, stručne. Naša perspektíva je jasná bolo negatívne hlasovanie vo februári, ale potom boli aj pozitívne signály, prístup k údajom, oprava, výmaz, nediskriminácia. Toto všetko berieme na vedomie, tieto vylepšenia, ale naozaj sú ešte otvorené otázky a chceme, aby to figurovalo v dohode stručne. Všetci e, vedia, o čo ide za našu skupinu chceme monitorovanie záruk. Článok 12 e, e, musí byť znovu otvorený. Predsedníctvo na tom pracovalo, posunulo sa vpred a potom niekoľko ďalších záležitostí, ktoré by mali figurovať v prehlásení o dohode SWIFT. Nebudem všetko uvádzať, e, napríklad odvolaka na všeobecné Eh, nariadenie o ochrane údajov, taktiež otázka Europolu, ktorá ešte nie je vyriešená. A my máme pocit, že predsedníctvo naozaj eh, intenzívne pracovalo v týchto oblastiach, ale napriek tomu ešte pretrvávajú niektoré obavy. A čo sa týka údajov, eh, tu bol program s harmonogramom, otázka troch rokov ale naozaj by sme chceli počkať na vyjadrenie spravodajcu a ešte počkať na záver e, rokovaní. Takže berieme na, na, na vedomie pokrok, úspechy predsedníctva, čakáme na, zavarč, na záverečný dokument ešte po týchto posledných dňoch rokovania. Ďakujem pekne, Klód. A teraz pán Alvaro za liberálov. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem pokračovať po nemecky. Ja nemyslím, že by som mal opakovať, čo už oznelo, ale počkám, pokiaľ si všetci nasadia slúchatka. To, čo hovoril Claude, nemusím opakovať. Naozaj sú tu pokroky v tejto dohode, ale treba sa pozrieť aj na súčasnú situáciu. Keď ste vy hovorili o programe, tak ste hovorili o dôvere a taktiež slovo nemožné to hovorili v poslednej dobe aj komisia a rada, ale to sa dá interpretovať, keď sa pozrieme na vývoj z posledných dňoch, dňov. Včera sme sa zaoberali týmito zásadnými otázkami. Je to článok, ktorý vychádza z návrhu parlamentu, aby bola právna záväznosť aby európske údaje na európskej e, pôde boli vyhodnotené u nás, nie v USA. To, sú, to je aj otázka bank data transfers. Predse, e, predsedníctvo malo už dávno zaslať list na túto tému a až neskoro večer sme dostali nejaký signál z Madridu, ale to bolo dosť neskoro, pretože my sme uh, už skôr telefonovali s vašim veľvyslancom, ale to bolo odignorované. Keď by boli problémy a keby to bola uznala komisia, tak by malo byť možné zavolať a baviť sa o týchto témach. Tie tri roky e, sa zdajú byť teraz naozaj problematické. Včerajšia rozprav, rozprava bola veľmi zaujímavá, pretože e, bol spomenutý nový bod a až v pondelok predsedníctvo vedelo o tom, že sa vôbec hovorí o troch rokoch. A e, útorok som nadchádzajúcemu belgickému predsedníctvu hovoril o týchto troch rokoch a oni ma ubezpečili, že sa to bude preberať na korepery, pretože predsedníctvo rady sa tým nezaoberalo. A správa, ktorú sme získali od Koreperu, je nasledovná. Okrem mojej krajiny žiadna ďalšia krajina nechce toto podporiť. Pretože všetci vieme, že podľa 122 podľa článku 122 nebude možné súhlasiť, ak sa nezabezpečí kontrola alebo spracovanie údajov na európskom území. Ale mňa veľmi prekvapilo to, že včera som hovoril o viacerých argumentoch, prečo trojročná lehota nie je možná. Hovorilo sa o tom, že v rámci vzťahov EU-USA nie je možná táto lehota, ale je to jednostranná dohoda. Je to dohoda medzi európskymi inštitúciami a v prípade, že by takýto systém nevznikol, tak táto dohoda by mala byť e, buď prepracovaná alebo ukončená. Bolo mi povedané, že to nie je možné, pretože táto dohoda platí 5 rokov ale to nie je správne. Po tých 5 rokoch sa automaticky obnovuje. Takže tu nie je žiadny konečný dátum pre skončenie zmluvy. Potom bolo povedané, že dohoda môže byť vypovedaná iba na základe opodstatnených dôvodov. ale v článku 122 sa hovorí o možnosti vypovedať bez takýchto predložených dôvodov. Ja som nevedel, aká naozaj situácia je. A mm, osobne ma veľmi nahnevalo to, že parlament je postavený pred hotovú vec a hovorí sa nám, že dohoda je takáto a už sa s tým nič nedá robiť. My sme mali naozaj veľa času a Európsky parlament bol pripravený pracovať a reagovať a, a naozaj aj aktívne pracoval. My sme taktiež nekritizovali všetky body tejto dohody. My sme kritizovali iba dva body, ktoré sa týkajú uh, pôsobnosti komisie článok 12 a taktiež požiadavky na radu, čo sa týka nejakého záväzného prehlásenia a politických nástrojov v prípade vypovedania dohody. Takže tie tri roky sú naozaj dôležité z politického hľadiska. Musí existovať možnosť vykonať zmeny ak na základe hodnotenia zistíme, že je to potrebné. A ešte netreba zabúdať na zodpovednosť rady. Chcem povedať, že máme novú komisiu a novú radu, ktorá by to podporila. Všetky tie argumenty, že by to všetko viedlo k vypovedaniu zmluvy, to vypoveda iba o nepripavenosti členských krajín podielať sa na vytvorení takéhoto fungujúceho systému na území EÚ. A čo sa týka tej dôvery, s tým taktiež nemôžem súhlasiť, pretože ja viem, čo sa včera stalo na Korepery. Komisia, ako aj predsedníctvo, hovorili jednu vec Európskemu parlamentu a druhú Európskej rade na najvyššej úrovni až na úrovni komisie je naozaj dôležité hovoriť o stanovisku Európskeho parlamentu. Španielské predsedníctvo má možnosť eh, zastupovať eh, pozíciu všetkých orgánov. A to sa nestalo skôr došlo k podkopávaniu našich požiadaviek. A ja sa divím, prečo mi to nikto nepovedal priamo. A to slovo naviac je nemožné. Pred dvoma týždňami ešte všetko bolo nemožné a teraz je to už realita. A je to stanovené v súčasnej zmluve. Napríklad, čo sa týka rozhodnutia zo strany rady, to taktiež bolo pred dvoma týždňami nemožné a teraz je to už realita, preto ja sa pýtam nasledovne. Prečo, keď máme možnosť komunikovať, prečo to nerobíme? Prečo nevyužijeme prečo nevy, nevyložíme všetky karty, prečo nehovoríme otvorene. Ja chcem povedať, že my máme spolu rozhodovať a preto musíme spolupracovať rozumne, účinne a na základe dôvery. Ak chcete, aby sme o tom hlasovali v júli, tak ja dúfam, že sa odsúhlasí tá trojročná lehota. A my budeme v Bilbao ale ak budeme chcieť hlasovať v júli, tak budúci týždeň sa musíme dohodnúť, pretože e, ten výraz nemožný, to treba taktiež nejak interpretovať alebo vyložiť. Celá správa musí byť e, aj preložená, aj vyložená. Ja chcem, aby rada začala nejakým spôsobom jednať a aby nás nestávala pred hotové fakty. Ja som totiž to hovoril s veľvyslancom aj so zodpovednými osobami, ktoré vo chvíli, kedy to dospelo do kritického bodu, prestali komunikovať. Ja som včera celý čas čakal na odpoveď na to, že sa mi niekto ozve. Nikto to však nespravil. To znamená, že vo chvíli, kedy dôjde ku kritickej situácii, tak e, že na druhej strane aparátu bude niekto, kto so mnou bude chcieť hovoriť. Ja som zvedavý, ako to bude vyhodnotený, pretože možnosť to všetko na novo otvoriť, to neexistuje, pretože sme videli, čo, sa, čo je možné a čo nie. Pán predseda. Ďakujem pekne. Máme veľa myšlienok a pripomienok, ale tie už boli povedané a z časového dôvodu pôjdem rovno k veci. Pán minister, rád by som vám pripomenul, na základe toho, čo sme tu už počuli, je pravda, že keď sme v parlamente hlasovali, tak tam bol veľmi vážny argument, vo väčšine politických skupín proti, pokiaľ ide o SWIFT a ochranu údajov, aby sa nezačlenil parlament do týchto rokovaní, alebo že sa nezačlenila. To bol veľmi dôležitý argument, ale nie jediný, ale zásadný. A niektoré politické skupiny preto vyjadrili opozíciu vtedy sme veľmi jasne naznačili, aký je základný problém a ten, obávam sa, stále pokračuje a to je, že v žiadnom momente sa počas týchto mesiacov nedodala žiadne, ži, nedodal žiadny jasný dôkaz alebo dokument, že toto presúvanie údajov z EÚ do USA bude prebiehať akým spôsobom. A to je ten základný problém. Môžeme sa sústrediť aj na procedurálne otázky postupové, aj to je dôležité, ale ak sa nebudeme tejto základnej obsahovej otázke venovať, tak to nevyriešime, lebo nie len hovoríme o potrebe, ale aj o úžitočnosti tohto nástroja a treba hovoriť aj o rizikách, ktoré takýto nástroj môže priniesť pri porušovaní aj európskych zákonov alebo základných práv a v tejto téme sme nedosiahli pokrok. A stále to rozoberáme len veľmi vágne. A rada aj komisia chcú čím skôr v júli túto dohodu podpísať, ale nie je to také jednoduché. Kolega Alvaro to povedal. Nebolo to také jednoduché prvýkrát a nebude to ani jasné druhýkrát pri hlasovaní v parlamente, aby bola tá podpora taká väčšinové. Takže by som požiadal, aby ste boli obozretní a zodpovednejší pri e, tejto téme. Ešte jedna téma. E, centra internácie e, imigrantov alebo e, v tých európskych centrách, v niektorých konkrétne sú určité problémy, hlavne v Španielsku a očakáva sa od nás, aby sme im pomohli. Neviem, či španielské pracovníctvo sa mohlo venovať tejto téme alebo či prišlo s konkrétnymi opatreniami. Ďakujem, pán Romeva. Pán Kirkop. Pán predseda, sa takisto budem sústrediť na TFT, situáciu okolo TFTP, ale by som to chcel posadiť do kontextu poznámok pána ministra, osobitne vo vzťahu transatlantických vzťahov medzi EU a Spojenými štátmi pretože máme množstvo rôznych otvorených problémov alebo otázok. Niektoré sa týkajú vyslovene boja proti terorizmu, kde vzťahy sú naozaj veľmi dôležité. A rád by som bol, keby pán minister sa v svojich záverečných eh, vyjadreniach sa dotkol celkové vzťahy medzi EÚ a Spojenými štátmi vo vzťahu k stoleckému vyhláseniu a potom ďalším otázkam ako Ehm, zoznamy pasažierov a podobné veci, ktoré nás trápia za poslednej dobe už dosť e, veľa. Ale keď sa budeme, e, my sme sa už sústredili e, na tieto témy, ale samozrejme ja blahoželám aj kolegovi spravodajcovi, pánovi Alvarovi k jeho práci a skutočne, keď sa pozriem teraz na celú túto scénu v porovnaní s časom, kedy parlament e, odmietal e, návrhy, odmietol návrh naposledy, teraz je situácia úplne iná. Je tu situácia taká, alebo scéna taká, kde môžeme naozaj e, poďakovať aj Spojeným štátom, pretože vzťahy sa výrazne zlepšili aj vo vzťahu k nášho záujmu v parlamentu, ich ochoty komunikovať s nami čo možno, že donedávno ešte ani nebolo také automatické, ale od Lisabonskej zmluvy sa e, pomery za kompetencie zmenili, aj pravidlá sa zmenili, ale naozaj ďakujem aj americkým úradom spôsobom, akým pristúpili k tejto otázke veľmi otvoreným a transparentným spôsobom. E, som ničoho nekritizujem, ale chcem povedať, že niektorí z naš, niektoré z našich vlastných inštitúcií neboli vždy také nápomocné nám ako americké úrady ale ako nám pripomenul pán Alvaro, aj keď toto je dohoda, a ja som jedným z tých, ktorí výrazne verí, že túto dohodu čoskoro uzavrieme, tak si my, a ešte k tomu je to dohoda transatlantická, je to otázka, ktorá musí byť aj tak vyriešená tu v Európe na medziinstitucionálnej úrovni. A myslím si, že jedným zo spôsobov, ako máme riešiť medzinárodné zmluvy, je minimálne to, že na našej strane e, z Atlantiku aspoň fungujeme spoločne na rovnakom základe. Prvnež začneme pristupovať kolegom E, na druhej strane Atlantiku a ja som z toho sklamaný z veľmi, veľmi, e, pretože tento parlament vyžadoval veľmi odôvodnené požiadavky, ktoré boli dostatočne alebo čo často ignorované a podobne. Ja nechcem už tuto zdržiavať, ale mohol by som ešte vyjadriť niekoľko pripomienok k tejto veci, ale ja radšej budem ticho. Verím veľmi, že sa to, že čoskoro budeme mať dohodu, teda konkrétne v júli, aspoň moja skupina tomu verí, pretože naozaj je tu vákuum, je je tu veľké vákuum bezpečnostnej otázke, je to naozaj v zásade dosť vážny problém. Asi nemyslím, že mali by sme podceňovať eh, tie výsledky, ktoré sme už doteraz dosiahli minimálne sú tu asi nejaké dve, tri veci, ktoré ešte zostali nevyriešené, ktoré je treba vyriešiť. Jedna vec sa týka toho, o čo hovoril, hovoril pán Alvaro, je e, z toho teročnej lehoty. Ja neviem, prečo je to také nemožné dosiahnuť, ale dosiahli sme dosť veľa, alebo veľa už. A práve z, e, sme dosiahli výraznú pre, pre, prítomnosť Európy na opačnej strane Atlantiku, čo je niečo veľmi významné. A ak pán predseda cel, toto celé porozpe je vzťahom medzi EÚ a Spojenými štátmi. V celej rade ďalších otázok, kde naozaj veľmi um, úprimne spolu spolupracujeme v otázkach boja proti terorizmu a podobne aj v iných e, bezpečnostných. Takže ja si myslím, že sme dosiahli veľmi veľký pokrok a ja som sa teším na to, ako to bude pokračovať ďalej. Ja nechcem, aby sme sa naozaj dostali do patovej situácie e, a veci budú zablokované e, len preto, že chýbalo len trošku dobrej vôle. Jednoducho teraz musí byť eh, to v záujme úplne každého z nás, nie v, v, v záujme EÚ, nielen teda vás, vašich kolegov, ale aj nadchádzajúceho predsedníctva chrániť všetkých našich občanov tu v EÚ aj na americkej strane od teroristov. Tak toto je naša úloha, tak prosím vás pekne, nedovolte, aby táto vec bola ešte viac komplikovaná nedostatkom eh, ochoty spolupracovať. E. Ďakujem pekne. Eh, teraz má slovo pán Tavarez za GUE pela sua explicação. Bem, o que é o... Ďakujem pekne za tieto vyjadrenia. Nož, e, o čo vlastne ide v tejto zmluve FTP? E, my sme hovorili aj s Američami o tom. To znamená, že 90 miliónov informácií o finančného charakteru e, ide do amerických, na americký kontinent každý mesiac a toto vysiela vlastne v hromadných zúboroch. To znamená, že to sú nejaké 3 bilióny e, odkazov e, to, to sú všetky tie informácie, ktoré tu pobehujú po Európe a toto sa nemení a potom sa to presunie na opačnú stranu, ale je to dôležité z umného hľadiska, pretože my chceme, aby európske údaje zostali na európskej úrovni medzi Londýnom a Madridom a podobne. E, a, a európske občania nás budú posudzovať alebo odsudzovať Ehm, tí, ktorí sú niekde v Dusseldorfe alebo v Londýne a podobne. Ehm, ne, nechcú číslo svojej kreditnej karty ukázať ani najlepším priateľom a zrazu sa toto číslo pošle cez Atlantik. Máme niektorých susedov, ako napríklad Rusko, ktoré tiež žiada od nás, bude od nás žiadať takisto túto vec, aby sme posielali aj my hromadné údaje k ním v rámci boja proti terorizmu. Takže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 E, my keď dáme nejaké informácie Rusom, nevieme, čo s tým robia, môže, že dajú tie informácie Bielorusku. A myslím si, že komisia je tu veľmi naivná e, v tom, akým spôsobom vedie tieto rokovania. E, neviem, či Európska únia o toto mala záujem. A potom z hľadiska ochrany máme veľkú obavu, pretože tuto vôbec nemáme zabezpečenú ochranu osobných údajov v tejto dohode, pretože táto zmluva predovšetkým nemení americké zákony a Európane zase budú diskriminovaní e, z hľadiska toho, ako sa e, na, nakladá s ich údajmi. Potom je tu ďalšia vnútorná vec. Prečo má Europol právo riešiť e, americké požiadavky na údaje zo SWIFTu? Myslím si, že toto je už otázka, ktorá zasahuje do trestného práva. A jednoducho táto vec vonkoncom nespadá pod mandát Europolu. My máme inštitúciu, ktorá je na toto určená, volá sa to e, e, Úrad pre ochranu osobných údajov, alebo a ne, neviem, na čo vlastne máme túto inštitúciu. Potom máme Eurojust, ten takisto toho nie je zakomponovaný. E, potom je tu ďalšia otázka. Teda rada požiadala komisiu, aby rokovala v kontexte nezávislého právneho útvaru. To znamená, že takýto, takáto nezávislá agentúra je jasným porušením zmluvy. Europol to robiť nemôže, tak e, budeme asi musieť lisabonizovať aj Europol. A to je veľmi dôležitá tá skutočnosť, pretože lisabonizácia znamená, že bude spolurozhodovanie, ale nie je o spolurozhodovanie medzi komisiou a Bielým domom, ale medzi komisiou a parlamentom. A zatiaľ nič z toho nie je, čo v tejto zmluve je, je dobré. No dobre, tak bože, že dve veci, ktoré majú potenciál byť dobrými, ale sú ešte ďaleko, hlboko ďaleko od toho, že sú, by mohli byť byť dobre. Jedna vec je monitorovanie, predovšetkým to má byť súkromná firma, ktorá bude robiť nejaké monitorovanie, kde bude v Washingtone alebo kde, ako náhle to bude v rukách Američanov a budú robiť transfery údajov. My sme tam boli v tom Washingtone, my sme videli, kde prebiehajú tieto dátové transfery, ukázali nám PowerPointovú prezentáciu, kde boli dáta v vedeckom podobe. My pošleme teda naše finančné údaje Američanom a chceme vedieť, že akým spôsobom sa tieto údaje spracujú. No dobre, ale e, SWIFT e, tam má tucty ľudí, ktorí, sa, tieto, ktorí na tomto pracujú a my budeme mať jednu osobu, ktorá bude zastupovať Európu. Kto túto osobu vymenuje? kto to bude? Komisia tú osobu vymenuje? Alebo kto? E, takisto budú musieť prísť pred nás, pretože budú zastupovať európskych občanov. A keď e, to musí byť, keď zastupuje niekto občanov, tak musí by vychádzať z orgánu, ktorý bol volený priamo e, občanmi. Nechceme len nejakému sudcovi dať proste právo podpisovať čokoľvek. A to znamená, že musí byť dohoda medzi radou a parlamentom a čiže táto osoba, ktorú bude zastupovať európskych občanov, musí byť schválená Európskym parlamentom. A po druhé, pán Alvaro má presne pravdu v tom, čo, čo popísal ako taktika, pretože vyžadovať sa musia tri roky, pretože parlament na tomto pracoval už dlho. A my len to tak nepustíme z rúk. My chceme, aby sa údaje spracovávali ešte na európskej strane. To je jeden z najdôležitejších faktorov. a nechceme, aby to bola TFTP do nekonečná. Pretože v podstate my, my, my tu sme poslanci na pár rokov, my tu môžeme monitorovať, čo sa deje počas týchto pár rokov, ale komisia tu bude, bude je, tu, je tu stále, zastupuje stále záujmy občanov. Pán Borgecio z EDF. E Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi e, stručne, veľmi rýchle. E, španielský ľud mi je e, veľmi blízky a radi by sme vyjadrili našu účasť. Radi by sme vás vyzvali, aby ste prijali prísne opatrenia pre zabezpečenie železničnej dopravy. Pán minister vie veľmi dobre, že mm, udalosti, ku ktorým došlo v stredozemi pri e, zadržiavaní obchodníkov s ľudskými bytostiami, že sa urobili opatrenia. Dokonca sa podpísali dohody s Líbiou, ktoré umožnili zastaviť príchod lodí do Európy. Ako vy hodnotíte túto stratégiu? Nemyslíte si, že členské štáty, ktoré musia čeliť týmto výzvam Malta, Taliansko a tak ďalej, či by sme ich nemali viacej podporovať z EÚ? A kde je vlastne tá známa európska stratégia? Prišlo, už urobilo sa niečo konkrétne? E, ja mám skôr pocit, že táto stratégia postupuje dozadu, nie vpred. A výsledky, ktoré dosiahli niektoré krajiny, tak by mohli byť oveľa účinnejšie, keby existovala skutočná európska stratégia keď sa pozrieme aj na vzťahy medzi EÚ a týmito krajinami, pretože EÚ týmto tretím krajinám pomáha. Opakujem, dohody podpísané talianskou vládou, tak tie sú skutočne príkladné v tejto oblasti. A dovolte mi, pán minister, aby som urobil jednu poznámku k slogánu, ktorý ste spustili E, rozhodnosť a tolerancia voči voči terorizmu. Žiadna členská krajina e, by nemala, alebo keď hovoríme o tej tolerancii, tak v poriadku, ale terorizmus e, je to veľmi vážna hrozba. Tam skutočne musíme byť rozhodní a ja nechcem, aby sme pod kepienkom tolerancie Mm, aby sme si mysleli, že islamské centrá a mešity, že sú nedotknutelné, aby sme e, v, v zmysle tej tolerancie e, príliš e, nerešpektovali alebo neochraňovali určité svetne, kde sa môže rozvíjať nejaký druh zločinu. A keď sa ešte vrátim k SWIFTu, myslím si, že tam Európa musí byť rozhodná a musí túto dohodu uzavrieť, pretože sa dosiahol veľký pokrok. Lebo vieme, že je tu nesmierne nebezpečný medzinárodný zločin. Nezabúdajme na rizika budúcich atentátov prostredníctvom chemických zbraní a tak ďalej. A potom aj problém fin- medzinárodného financovania terorizmu. Takže musíme byť rozhodní, poďme vpred vzhľadom na výsledky, ktoré sme konečne dosiahli. Ďakujem, pán Brons, za nezaradených. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Perith venoval otázke o údajnej potrebe spoločných európskych hodnôt. A to je iba malá časť jeho Ehm, prejavu, ale v podstate to by mohlo byť v celej jeho v tom, čo, čo, ste, čo povedal a dokonca by to mohlo platiť pre celú EÚ. Ja si myslím, že mali by sme na jednej strane, e, máme tu na jednej strane procedurálne hodnoty, to sú predstavujú hodnoty ako proste sloboda zhromažďovania, sloboda vyjadrovania, postupy a podobne. A potom sú tu také substantívne hodnoty, avšak politické hodnoty nie sú e, súča, alebo, alebo automatické v demokratickom systéme a sú ohrozované v sociálnom liberalizme. A tieto hodnoty chcú zdieľať viacerí, ale nie všetci eh, ich eh, rešpektujú. Takže aby sme eh, takúto liberalizáciu zastavili, musíme pretláčať hodnoty a keď nechceme, aby sme tu mali demokratický centralizmus e, sovietského typu, tak musíme e, rešpektovať, aby tieto demokratické hodnoty boli, boli boli vnútorne alebo automaticky v poriadku. Avšak e, my, keď si my keď ne, ne, viacer, keď, my keď e, niektoré myšlienky, ktoré nie sú dostatočne dobre premyslené, e, budeme presadzovať, tak to bude e, vlastne viesť k tomuto sociálnemu liberalizmu. Avšak toto niekedy môže aj potom ohroziť slobodu vyjadrovania a akého sme, akého sme svetkami vo viacerých krajinách. Ja nikoho neobvinujem ani v, tejto, v tom parlamente alebo členské predsedníctvo z toho, že E, by som neveril z hľadiska tomu, že vzdielajú hodnoty. Avšak, e, keď sa pozriem na tieto inštitúcie, môžete povedať, čo chcete, e, ale hlavná vec, že musíte akceptovať našu sociálno-liberálnu agendu. Para una respuesta... Predseda. Prosím o spoločnú odpoveď na prvé kolo otázok. Poprosím pána ministra, nech zareaguje. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som rozdelil moje odpovede do dvoch oddelených blokov. Najprv budem hovoriť o vystúpeniach hovorcov, a ktorí sa odvolávali na, na témy z môjho prvého vystúpenia a potom budem odpovedať všetkým, ktorí hovorili o Swifte, niektorí hovorili len o Swifte, iní hovorí o konkrétnejších otázkach. V prvom rade odpovedám na pána Demeru. Ďakujem mu za jeho všeobecnú podporu aktivite španielského predsedníctva. urobil niektoré upresnenia, požiadalo určité vysvetlenia a začal azylovou problematikou. Už som povedal na úvod, že španielské predsedníctvo pracovalo na tom, aby spoločný európsky azylový systém bol realitou v roku 2012. Urobili sme to prostredníctvom viacerých nástrojov, ktoré švedské predsedníctvo spustilo. A ako som už na úvod predsedníctva povedal, azylová téma nie je vôbec jednoduchá. Je to veľmi zložitá problematika, kde e, rôzne členské štáty majú rôzne e, citlivé postoje či stanoviska, niekedy dokonca antagonické a niekedy teda postoj rady predsedníctva a komisie plne e, sa nezhodujú. Takže je to naozaj veľmi komplikovaná téma. Čo sme vlastne urobili? Vyriešili sme tie aspekty, ktoré už boli zrelé, napríklad ten podporný úrad azylu na Malte, ten sme spustili, začne fungovať v budúcich týždňoch. Sme v poslednej etape volenia riaditeľa, pretože si myslíme, že je to dobrý nástroj na to, aby sme mali účinnú spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi v azylovej problematike. Je to to miesto, kde môžeme zdieľať skúsenosti a kde môžeme tam dosiahnuť pokrok v azylovej problematike. Urobili sme aj zmenu finančného programu, aby e, tento úrad mal dostatok financií. Pán Diaz Demera spomenul, že som to nehovoril, je to pravda, ale bol to samozrejme dôsledok toho, čo som hovoril. Snažili sme sa venovať aj ostatným nedoriešeným témam. A sú rôzne dve nariadenia, tri smernice prostredníctvom nástrojov, ktoré už máme k dispozícii, sme spustili práce, aby aj nariadenia, aj smernice sa vyvíjali ďalej a pracovali sme s azylovou pracovnou skupinou, aj so strategickou skupinou pre azyl a imigráciu. Mali sme schôdze, tu je harmonogram schôdzi, ktoré sme mali, nemyslím si, že ich tu budem všetky menovať, ale ide o desiatky schôdzí s rôznymi pracovnými skupinami a výborom STIFA v súvislosti s viacerými smernicami, na ktorými pracujeme. A Išli sme a pracovali sme predovšetkým na dvoch smerniciach, na kvalifikácii a procedurálnej, pretože tieto dve smernice boli oneskorené v porovnaní so smernicou pre príjem. A chceli sme, aby tento azylový balíček sa rozvíjal čo najhomogénnejšie. Pán Moraeš to spomínal a španielské predsedníctvo sa snažilo, aby sa celý tento azylový balíček homogénne vyvíjal. Myslíme si, že je to správne. Je jasné, že niektoré z týchto smerníc bude treba v určitom bode oddeliť. Ale sú tam homogénne prvky tohto balíčka a je potrebné ich e, spracovávať paralelne aby sme zabránili tomu, aby jedna smernica potom nespochybnila druhu, ak by sa časovo nerozvíjali paralelne. My sme to takto robili aj v tej kvalifikácii, aj v tej procedurálnej sme pracovali tak, aby sa rozvíjali rovnako ako e, smernica pre príjem, ktorá sa v predchádzajúcich predsedníctvách pracovala a rozvíjala intenzívnejšie. a myslím, že sa nám podaril pokrok. Nezakrývam a je pravda, že existujú veľké rozdiely e, v takých prierezových témach v smerniciach, a ktoré sa dotýkajú samotnej podstaty toho spoločného azylového systému, napríklad zadefinovanie rodinných príslušníkov, nie je rovnaký postoj vo všetkých krajinách, alebo podmienky E, kedy príjmame e, azylových žiadateľov, ich právne záruky e, sú veľmi rôzne v rôznych krajinách, alebo zrušenie aplikácie Dublinského programu, keď je veľký prísun žiadateľov o azyl. Ale aj tak sme dosiahli pokrok, a to tak, aby všetky smernice z tohto azylového balíčka aby boli rovnako rozpracované, pretože sú tam spoločné prvky, ktoré si vyžadujú spoločné riešenia, ale uznávam, že táto téma teda rozhodne nie je ľahká a ešte tam ostáva veľmi veľa práce. Nehovoril som o tých mladistvých bez prievodu, pretože to hovorila pani štátna tajomnička včera k policajnej spolupráci, rozdiel medzi e, e, týmami spolupráce a vyšetrovacími týmami. Tie vyšetrovacie týmy, samozrejme, to je spolupráca medzi policiou a, a sudcami. Teda je to, ide o, skutočne o policajné vyšetrovanie, pokiaľ ide o tie týmy spolupráce, e, sú iné týmy. Konkrétny príklad keď je nejaká udalosť, napríklad Európsky pohár v Rakúsku pred pár rokmi, tak tam boli policajné zložky zo všetkých krajín so svojimi uniformami. To boli týmy policajnej spolupráce, ale týmy súdnej spolupráce, ehm, spolupracujú napríklad Francúzsko a Španielsko boj proti ETA. Teda jedni idú v civile, tí druhí sú uniformovaní. Jedni teda robia vyšetrovaciu prácu a iní sa venujú preventívnej policajnej práci alebo ochrane e, počas veľkých udalostí, samitov a podobne, kde je normálne, že spolupracujú viaceré policajné zložky z viacerých krajín. Sú to teda dve odlišné veci. Hovorili ste o cyberzločine, áno, aj tam sme dosiahli veľký pokrok falšovanie eura. Spolupracujeme s Europolom veľmi intenzívne, viacero aktivít sme rozvinuli a veľmi pozorne túto tému sledujeme a táto e, práca sa rozvíja samozrejme za spolupráce s jednotlivými policajnými zložkami. Niektoré aktivity boli samozrejme aj zverejnené a boli úspešné. Europol. V roku 2013 budeme musieť mať novú normu. Ja by som bol za to, aby sa Europol, aby sa rozšírili jeho kompetencie. To je ale moje stanovisko a uvidíme, ako sa, budeme, ako sa bude táto téma vyvíjať eh, ďalej. Ďakujem za podporu Kloda Moraeša. Je pravda, že štokholmský program pokrýva prakticky všetko. Sú tam všetky obavy všetkých štátov. Akčný plán komisie už stanovuje jasné priority a preto je veľmi dôležité. Ja si myslím, že sú dobre zadefinované sú tam priority, je tam harmonogram, ktorý je dôležitý, sú tam zadefinované zodpovednosti a kompetencie. Je to veľmi dobrý akčný plán a tento nám umožní konkretizovať ten všeobecný program v jednotlivých aktivitách a v jednotlivých zložkách. perspektívy fungovania, no tak na tom, tomu by som sa mohol venovať veľmi dlho. k rozdeleniu komisárov a tak ďalej. Viete, že európske krajiny majú ministra spravodlivosti a vnútra oddelenie. V niektorých krajinách sú povinne tieto ministerstva oddelené, napríklad u nás v Španielsku ministerstvo spravodlivosti a vnútra sú oddelené a niekde sú to spoločné ministerstva. Preto sme sa rozhodli, že budú dvaja rozdielní komisári a politicky je korektné, možno nie. Má to svoje síce výhody, ale aj nevýhody. Každé pre má svoje proti. Zo strednodobého hľadiska to má viacej výhod, ale z krátkodobého hľadiska, ak musíme mať dva oddelené týmy, čo bolo predtým len jeden tým, tak to samozrejme prinieslo oneskorenie v niektorých témach, ale zo strednodobého hľadiska to bude pozitívne azylový balíček, tam som sa už vyjadril. V určitom momente bude potrebné sa venovať jednej smernici skôr ako druhej, ale budeme to môcť urobiť vtedy, keď budeme mať už dohodnuté tie spoločné prvky pre všetky tri smernice, aby sa potom tieto dohody nemuseli revidovať. Keď už tie horizontálne prvky európskeho azylového systému budú dohodnuté, tak potom už e, sa bude robiť individuálne. A spomenul sa tu SIS. E, priznám sa, že ja neviem, ako fungujú áno, a tie centra internácie e, imigrantov, neviem, ako fungujú v jednotlivých krajinách. A vieme, že NGOčky musia sa povinne zúčastňovať. My spolupracujeme aj s Červeným krížom, aby sme zabezpečili transparentnosť, ochranu a rešpektovanie ľudských práv. To je to kritérium, ktoré je dôležité. Ostatné vystúpenia sa týkali SWIFTu a tomuto sa budem venovať podrobnejšie. K tomuto vystúpila aj pani komisárka Malstrom aj ja na pléne. A tu by som robil dve, tri poznámky a tiež poznámka k vystúpeniu pána Alvára, preto on nazna- pretože on naznačuje práve tie najväčšie ťažkosti. Je pravda, že sa ponáhľame. E, nie je to španielské predsedníctvo, ktoré sa ponáhľa, hoci aj my, ale všetci európsi občania, krajiny, parlament, USA samozrejme, pretože ide o nástroje na zlepšenie našej bezpečnosti ja si myslím, že to je, že zlepšuje bezpečnosť SWIFT a od februára sa údaje nepostupujú a teda, ak mi to volíte, tak máme menej bezpečnosti. Je to samozrejme relatívny pojem, tak ako sme to mali pred februárom. Takže musíme sa ponáhľať. Áno, Aj španielské predsedníctvo. Myslím, že aj my. Ja si myslím, že je to otázka zodpovednosti. Myslím, že by sme sa poponáhľať všetci a mali by sme to urobiť pri našej práci aj v Európskom parlamente. Všetci sme si boli vedomi, že bolo potrebné to robiť rýchlo a ak sa stanovili nejaké dočasné témy či spôsoby, pokiaľ sú tie európske termíny, a ja viem, že to boli veľmi krátke termíny, pripomínam vám, že rada schválila mandát 10. mája, komisia 24. marca prišla s návrhom Takže 24 marec 10. maja sa to schválilo ešte pred 8. májom bolo schválené uznesenie v parlamente a je tu už jún a už hovoríme dohode. Takže áno, skutočne sa ponáhľame. Je potrebné, aby sme to robili čo najskôr. A práve táto rýchlosť nám umožnila splniť tento harmonogram a my všetci sme zodpovedne pracovali, tak Európa ako aj USA a ako som povedal, USA boli veľmi flexibilné. A teraz všeobecné poznámky, či sa zmenil SWIFT, súčasný návrh, ktorý máme v porovnaní s tým, ktorý bol zamietnutý parlamentom. A ja by som bola, že áno, že sa podstatne zmenil a zmenil sa tým smerom, ako si Európsky parlament vyžadoval. A keď hovorím parlament, tak preto, lebo to bol parlament, ktorý zamietol komisia povedala áno, rada áno a parlament nie. Takže tie zmeny, ktoré sa uviedli do novej zmeny, do, do, do novej dohody, tak sú to zmeny, ktoré vyplývajú z toho negatívneho hlasovania v parlamente. Takže ja mm, to musím uznať, je to jasné. Áno, došlo k podstatným zmenám v texte explicitné uznávanie princípu proporčnosti, tak ako to tam nebolo, väčšia transparentnosť v dohľade, aj v USA, pretože Európa bude prítomná pri tomto dohľade. Je tam záväzok USO, aby Európa mala európsky SWIFT a chceme všetci, aby existoval e, vylepšenie v ochrane údajov, pokiaľ ide o mechanizmy e, dozoru a tiež sa uznala aplikácia e, teda tie mechanizmy správneho a súdneho dozoru a pomoci aby nedošlo k diskriminácii európskych občanov alebo občanov, ktorí e, keď majú sídlo v Európe a sa im vyšetrujú ich bankové konta. Takže sa e, zapracovalo veľa zmien, ktoré boli požadované skutočne. Takže máme novú dohodu SWIFT, ktorá je iná než tá pôvodná, ktorú parlament odmietol, veľmi odlišná. V tomto dokumente sa zachytilo veľké množstvo návrhov a pripomienok parlamentu. Uznali sa aj preto, že USA boli flexibilní a preto, že komisia e, rokovala veľmi uspokojivo. Rád by som vám pripomenul aj tie posledné momenty z tej diskusie, pretože je pravda, že komisárka Malstromová vystúpila 9. júna, ak sa nemýlim, a vysvetlila základné línie tej dohody, ktorá vtedy ešte nebola podpísaná, vypočula si pripomienky politických skupín a uzavrela odlišnú dohodu, takže tieto návrhy zaniesla do definitívneho návrhu toho 10. júna. Takže vystúpila pani komisárka Malstromová, výmena názorov s politickými skupinami. A tú dohodu, ktorú mala predbežne dohodnutú, tak ju zmenila na základe tohto vystúpenia. Aj rada neskôr e, odrazila obavy členských štátov, ale aj politických skupín tohto parlamentu. A urobili sme niektoré zmeny v rade, ktoré idú smerom takým, aby sme uspokojili požiadavky politických skupín. A pán Alvaro má pravdu, keď hovorí, že sme presvedčili komisiu a USA, že je potrebné znovu otvoriť túto otázku dohody. Zmenil sa článok 12.1, aby bolo jasné, že keď niekto, kto bude zastupovať Európsku úniu, tak ten bude prítomný pri spracovávaní údajov v USA spolu s predstaviteľmi firmy SWIFT, takže bude tam niekto kvalifikovaný z Európy, ktorý bude každodenne prítomný pri spracovávaní údajov a fungovaní SWIFTu. A kvôli tomu sme zmenili článok 12 a to presne e, zodpovedá požiadavkám tohto parlamentu a zmenilo sa to po tom, čo už komisia túto dohodu podpísala, pretože sa nám podarilo presvedčiť aj komisiu, aj USA, aby sa táto otázka znovu otvorila, aby sa článok 12.1 zmenil. Je pravda, že rada sa snažila zachytiť aj ďalšie pripomienky politických skupín a mali sme stretnutia so všetkými politickými skupinami aj s pánom Alvarom. Napríklad zaniesli sme vyhlásenie, že ak jedného dňa sa nám podarí dosiahnuť globálna dohoda postupovania údajov z USA, tak bude to zachytené aj v Swifte. Aj to tam je. Rada zachytila aj túto obavu parlamentu a ak urobíme globálnu dohodu z USA o ochrane údajov, tak táto globálna dohoda bude mať odvolávku aj v dohode e, SWIFT. A tento záväzok prijala rada práve preto, že vypočula požiadavky politických skupín. Aj tá otázka Europolu, samozrejme je tam súdna kontrola, niekto to tu spomenul. Samozrejme, že má tu súdnu kontrolu a kompetencie. Hovorilo sa teda o úlohe Europolu. Parlament a niektorý členský štát išiel týmto smerom, tak sme schválili uznesenie rady, kde sa jasne definuje, za akých podmienok a prečo Europol bude mať úlohu kontrolovať eh, to, že žiadosti členských štátov budú vychádzať alebo eh, budú v zmysle eh, dohod Teda overuje sa, že to, čo požaduje OSA, je to, čo je zadefinované v dohode. To je úloha Europolu v súčasnosti. Je jasné, že keď bude európsky SWIFT, tak táto vec sa zmení. Boli dve uznesenia rady, ktoré sa snažia v posledný týždeň e, riešiť tieto obavy parlamentu a došla aj k zmene článku 12 aby e, sa vyriešili tie otázky kontroly údajov v USA. Pán Alvaro mal tiež niektoré návrhy, ktoré sme prediskutovali, ale rada bola samozrejme si ich pozorne vypočula. Urobili sme niektoré zmeny. Pán Alvaro, áno, poviem vám, čo sme urobili. Už druhá vec je, že nemohli sme 100% vašich e, návrhov začleniť. Napríklad do rozhodnutia rady. Článok 2. Záväzok komisie do roka predložiť právnu schému, aby sme umožnili existenciu európskeho SWIFTu. A je to v rozhodnutí. Takže je to právne záväzné. A to je rozhodnutie, ktoré sme prijali predvčerom po rozhovore s vami a s komisiou. to, čo bolo zadefinované ako ustanovenie e, rady a po rozhodnutí včera Koreporu, tak je to článkom rozhodnutia, je to právne záväzne pre komisiu a komisia musí vytvoriť právny rámec, v ktorom sa bude rozviať európsky SWIFT. To je potrebný prvý nevyhnutný krok, aby existoval európsky SWIFT. A rok Európska komisia má na to rok, takže sme komisii povedali, do roka nám musíš predložiť všetkým európskym inštitúciám tento rámec, aby európsky SWIFT bol možný. A tiež sme zaviedli článok 3 rozhodnutia a ten hovorí, že ak do 5 rokov, počas, teda to je, to je doba trvania zmluvy, ak neexistuje európsky SWIFT, tak to musí byť zachytené tej novej dohode. Čo tým chceme povedať? Že to musíme urobiť a ak neurobíme európsky SWIFT, tak niektoré úvahy, ktoré sme teraz urobili, tak môžu byť zrevidované, pokiaľ ide o úlohu Europolu a tak ďalej. A prečo 5 rokov? Pretože 5 rokov trvá táto dohoda z USA je pravda, že je možné ho revidovať, samozrejme bez pochyby každých 6 mesiacov v zmysle tohto textu, ale nebolo by rozumné, a to by som to jasne vysvetlil, nie je rozumné, aby sme prijali rozhodnutie, ktoré je právne záväzné a ktoré hovorí toto. Ak Európa bude mať, zorganizuje Európsky SWIFT do troch rokov, zrušíme dohodu SWIFT z USA. Čo znamená, ak nebudeme schopní mať európsky SWIFT, výsledkom bude, že dohoda z USA, ktorá trvá 5 rokov, bude trvať len 3 roky. No, uznáte mi, že je to veľmi ťažké vysvetliť USA takúto klauzulu. Je to určitá unilaterálna revízia, že to, čo by malo trvať 5 rokov, by trvalo len 3 roky. Áno, je to revízia, ktorá sa zrealizuje na základe toho, čo my, Európania, urobíme. A keď to neurobíme, tak povinne budeme revidovať dohodu z USA. Dovolíte, e, je to skutočne ťažko obhajiteľné. Ale tie tri roky e, sa nikdy nezjavili až do posledných dní rokovania. V uznesení parlamentu tento termín nebol ani v správe e, orgánu pre ochranu údajov. Nehovoria o troch rokoch, hovoria o rozumnom termíne. Takže tie tri roky vznikli v poslednom čase a myslíme si, e, že nie je vhodné to začleniť. Nebudem zachádzať do právnej diskusie, pretože niektorí právnici v rade si myslia, že tento návrh a toto znenie jednoducho nemôžeme e, začleniť, pretože je to protirečivé Nebudem do tejto diskusie zachádzať, hoci by to bola určite vášnivá právna diskusia, ale v každom prípade ide o unilaterálnu revíznu klauzuli dohody z USA, kde by sa hovorilo, že to, čo trvá 5 rokov, tak e, e, aby sme to potom zmenili na 3 roky, keď nebudeme mať európsky SWIFT a určite uznáte, že je to veľmi ťažko obhajiteľná klauzula a nemôžeme to od USA žiadať, keď sa už podpísala e, dohoda SWIFT takýmto spôsobom. Bola by možnosť, bola by možnosť, že ak jedna zo zainteresovaných strán Európskeho SWIFTu chcela, aby európsky SWIFT trval len 3 roky, mohla by zabrániť, aby európsky e, SWIFT fungoval alebo sa spustil. Stačí, e, keď len jedna strana, parlament, komisia, rada alebo členské štáty, ktoré by nechceli, aby SWIFT trval 5 rokov, ale len 3 roky a stačí, aby jedna z týchto zainteresovaných strán si to želala, aby mala nástroj na to, aby to dosiahla. Ale to je jedna možnosť. Takže dávame Európe možnosť vyčerpať alebo ukončiť dohodu, ktorá je podpísaná na 5 rokov a nech trvá len 3 roky, ale ja si myslím, že v tomto štádiu rokovania nie je obhajiteľné. Ešte raz opakujem, v poslednej etape rokovaní sa zachytili takmer všetky požiadavky Európskeho parlamentu Znovu sa prerokoval článok 12.1, znovu sa e, prerokovala otázka Európskeho SWIFTu, Europolu. Ja si myslím, že dnes máme dohodu, ktorá v podstatnej zložke zachytáva všetko, čo potrebujeme. Samozrejme, nie je tam 100% toho, čo chceli všetky strany, lebo je to nemožné ale myslím, že sme urobili obrovské úsilie a ja si myslím, že stojí za to, aby sme túto dohodu čím skôr schválili, pretože je to e, pozitívom a je to v prospech všetkých občanov EÚ a ospravedlňujem sa, že som vyčerpal toľko času. Vážení kolegovia, naozaj času neostáva veľa som presvedčený, že ak vám budem dozerať na rečnícky čas, tak sa budete stiažovať a budete sa stiažovať, že vás obmedzujem a pritom ide o veľmi dôležitú tému a naozaj sme sa ňou aj intenzívne zaoberali, ale uh, Dobre, teraz uzatváram rečnícky zoznam pre druhé diskusné kolo. Každý máte dve minúty na to, aby potom ešte pán minister mohol eh, odpovedať. Ešte chcem pripomenúť, že sme o tejto otázke už mm, veľakrát hovorili a eh, hovorili sme aj o všetkých aspektoch. Eh, všetky argumenty už odzneli podľa mňa pri príležitosti tých mnohých schôdzach pretože, ako som už povedal, veľakrát sme o tejto citlivej téme hovorili. A ešte chcem povedať, že pán minister veľmi konkrétne odpovedá. Pán Tavares, nech sa páči. Ešte raz, nediskutujeme o tom poprvýkrát. Boli sme veľmi flexibilní a ale ak, eh, pán predseda, mi nedáte priestor, tak eh, to nebude možné. Eh, my sme mali na programe ako jediný bod TFTP SWIFT a teraz to zmizlo a tým minister sa môže vyhnúť odpovedí na lisabonizáciu TFTP. A to je zásadný bod a ja by som naozaj chcel, aby to figurovalo v zápisnici. My sa obratíme na právny oddiel a poprosíme ich o ich stanovisko k lisabonizácii Europolu. Pán Alvaro, tu nemal byť medzi 9. a 10., ale nakoniec tu bol o 4. na 10, takže preto sme predsa len dali otázku Swiftu na program dnešnej schôdze Teraz e, druhé kolo diskusné. Ako som už povedal, dve minúty pre každého rečníka. Pán Busutil. Ďakujem pánovi ministrovi za jeho prácu za ostatných 6 mesiacov. E, ceníme si vaše úsilie hlavne pri Swifte a hlavne e, si ceníme to, čo si spravili v posledných dňoch, ale chcem taktiež uznať prácu Jonathana Forda, poďakovať sa mu za jeho prácu v tomto, v tejto veci, ale aj vo všeobecnosti. A budete nám chýbať na tomto výbore a Boh vie, možno, že viacerí e, členovia vás budú e, naháňať na generálnom riaditeľstve, e, pardon, vo výbore IMCO. IMCO. Teraz ale k TFTP. Pán minister, súhlasím s vami, že v tom, že bol dosiahnutý e, milník a naozaj sme sa posunuli výrazne od februára. A práve preto, že e, ideme e, čoskoro zakotviť taký dvojfázový prístup a pre nás je to úspech Twin Track Report znamená, že budeme súhlasiť s ďalším eh, eh, transferom súboru údajov za dvoch podmienok. Poprvé, takýto transfer by mal byť pod eh, prísnym, prísnou kontrolou a taktiež po druhé, my sa musíme zaviazať k ukončeniu takéhoto transferu prostredníctvom vytvorenia TFTP. To sú tie dve podmienky a skoro sme ich už splnili. Ale nie je to ešte úplne e, dokončené. Takže sa pýtam, pán minister, ešte nie sme v cieli, ešte nemôžeme otvárať šampanské, musíme ešte pracovať a musíme hlasovať v júli. Kolega tieňový spravodajca z našej skupiny, ktorý tu žiaľ nemôže byť, povedal, že dôležitá je kvalita a nie rýchlosť, takže sme skoro v cieli. Preto opakujem, pán minister, máme tu e, spravodajcu, vy ste tu. Prosím, využme tieto posledné hodiny španielského predsedníctva na to, aby sme naozaj tento bod e, vyriešili, aby sme dosiahli cieľ. Vy môžete spraviť rozdiel, pani Intveld. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj ľutujem, že máme málo času, pretože e, ten bod, ktorý bol odložený na dnes, bol TFTP a PNR. TFTP. Vy ste povedali, že dohoda sa výrazne zmenila. Ja žiaľ nesúhlasím, pretože podstata E, to je stále transfer súboru údajov. Ide o to vedieť, či presúvame súbor údajov alebo iba tie údaje, ktoré sú potrebné na e, vyšetrovanie v niektorých prípadoch. Je to veľmi jednoduché. Američania e, hľadajú ihlu v kope sena, treba vedieť, či im pošleme ihlu alebo kopu sena. E, žiaden iný scenár neexistuje, všetko ostatné. E, to je e, iba odvádzanie pozornosti, článok 12. Ak budeme mať európske TFTP, ale to naozaj nie je to isté ako extrakcia údajov z európskeho územia. Potom tá lehota 3-5 rokov. To nie je v uznesení parlamentu práve preto, že my sme vám povedali, že my chceme, aby sa to konalo na európskom území, či to bude trvať 3 mesiace, 3 roky alebo 5 rokov. Ja si nemyslím, že to musí trvať 5 rokov. To naozaj nie je presvedčivé, nie je to dôveryhodné a preto nemôžem súhlasiť s 5 rokmi. Je to neprimerané. A ešte chcem e, povedať e, následovné je e, stanovisko EDPS, je to veľmi negatívne stanovisko, skeptické. A ešte chcem povedať, že sú minimálne dve členské krajiny, Nemecko, Belgicko, ktoré si taktiež myslia, že 5 rokov je neprimeraných. A ešte stručne k niečo PNR, pretože máme príliš málo času na to, aby sme o tom hovorili. Poprvé, harmonogram Pozerám sa na komisiu. Ak komisia má pocit, že e, do polovice júla nestihne predložiť balík PNR, tak možno, že je dôvod poskytnúť odloženie, ale preto by možno, že komisia mohla prísť na tento výbor a vysvetliť, prečo to potrebuje predložiť. A taktiež chcem vedieť od rady aj od komisie nasledovne. Boli veľké zmeny, čo sa týka e, uplatňovania amerického zákona o súkromí a má to vplyv na európskych občanov, preto sme, prečo sme o tom neboli informovaní. Máte nejaké právne e, hodnotenie, pretože e, to, o ktorom ja viem, tak e, hovorí o tom, že to zásadne mení existujúcu dohodu a ICAO v súčasnosti mení normy PNR a opäť sa pýtam, prečo Európa nebola zastúpená na tejto schôdzi, prečo sme sa nemohli vyjadriť, prečo sme o tom neboli informovaní. Komisia dostala už parlamentnú otázku od všetkých eh, tieňových spravodajcov. Pán Kolio teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne chcem sa poďakovať eh, ministrovi za spoluprácu Jeho prítomnosť bola veľmi užitočná a vždy som si cenil informácie podrobné, ktoré vždy e, bolo ochotné poskytnúť španielské predsedníctvo, napríklad e, otázka agendu, agentúry, ktorá bude riadiť údaje aj e, SIS-2. Vždy som získal potrebné informácie od predsedníctva a veľmi užitočne naložili aj s otázkou E, prechodu zo SIS 1 na SIS 2, ale nemôžem sa rovnako predsedníctvu pre, poďakovať e, v prípade e, spisu Rumunsko a Bulharsko. Vzťahy s parlamentom v tejto veci naozaj sa nedajú ani len opísať. A ja by som dokonca povedal, že to bola provokácia. List, ktorý bol zaslaný, bol skutočne provokačný. Ale našťastie vďaka rumúnskému a bulharskému veľvyslancovi bolo možné prekonať ťažkosti, takže až na tento prípad e, musím povedať, že vynikajúca bola spolupráca pani Gio. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela hovoriť opäť o azile, ak dovolíte. Mm, naozaj španielské predsedníctvo intenzívne pracovalo a um, treba uznať, že okrem spoločnej podpornej kancelárie alebo úradu um, zvyšná diskusia bola zablokovaná na rade. Takže aby som to zhrnula kvôli času, uh, to zablokovanie vyplýva z toho, že ustanovenia, ktoré mali byť e, výsledkom prepracovania smernici o e, príjmaní, tak e, tu boli naozaj administratívne prekážky. Nemáme čas, aby sme o tom podrobne diskutovali, ale ja by som chcela predsa len povedať, že tento argument nie je zanedbateľný, ale nezdá sa mi naozaj s dôvodom na obmedzenie azylu Takže asi bude pokušenie na strane členských strán e, uzavrieť dokumenty, ktoré tvoria súčasť balíčka azyl, aby sme aspoň mali pocit, že e, sme sa posunuli vpred. Nazýva sa to vraj pragmatizmom, ale späť k téme. E, myslíte si, že za týchto podmienok sa ešte stále dá hovoriť o spoločnom azylovom režime a o azylovom balíčku a či sa ešte dá uh, hovoriť o prepojení dokumentov, či sú dokumenty konzistentné? A ešte druhá otázka, aby som sa zmestila do dvoch minút. Máte predstavu o nejakom uh, harmonograme predbežnom na to, aby sme sa posunuli vpred, či to bude v tomto storočí alebo ešte neskôr a či si myslíte, že je možné, aby parlament získal záruky, e, čo sa týka preskúmania. Ďakujem. Pani Keller, nech sa páči. Ja sa chcem vyjadriť iba v tom zmysle, že nemáme čas hovoriť o azile a e, e, migrácii. Kvôli tomu, že sa tu miešajú dva body programu a moje dve minúty poskytnem niekomu inému. TFTP teraz po nemecky. Ja som trochu prekvapený odpoveďou rady k TFTP hlavne to, že si myslíte, že tie tri roky ste mali na novo na stole, ale parlament od začiatku hovoril, že transfer súboru údajov nie je e, kompatibilné, transfer nie je kompatibilný s európskym právom a že my e, chceme jasne nájsť riešenie, aby žiaden e, transfer súbor súborov údajov nebol možný, aby boli individuálne transfery, ktoré majú umožniť e, vyšetrovania a boj proti terorizmu. Ja si myslím, že to je dosť jasné. Parlament tu iba s e, nejakou adekvátnou lehotou môže súhlasiť. A ja som trochu prekvapený, že hovoríte, že to nie je možné. Je mnoho medzinárodných dohovorov, e, v ktorých sú zakotvené lehoty aj podmienky pre platnosť takýchto dohôd. Je to možné a ja si neviem predstaviť, prečo by nebolo možné mať záväznú lehotu pre platnosť takejto dohody a aby taktiež bolo možné mať individuálny transfer údajov a mať individuálne rozhodnutia o transfere a teda e, nepokračovať v tom transfere súborov údajov. Pán Alvaro, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán minister, za vaše odpovede. Ja myslím, že ste počuli z reakcií doteraz, že to nie je podľa nás niečo nové ale tie dve veci, o ktorých ste hovorili, štúdia alebo prieskum e, komisie, e, je to dobrá vec, ale je to už súčasť e, dohody. Komisia predloží štúdiu a zhodnotí možnosť ekvivalentného európskeho TFTP alebo nejakého iného európskeho rámca rozhodnutie, je to aj rozhodnutie rady, aj to už je súčasťou e, dohody. Je to duplicita, ale dobre, tých 5 rokov opäť nesúhlasím. Samotná dohoda e, nevyprší v istý dátum. 5 rokov platí a potom sa automaticky každý rok predlžuje. Automatické predlženie znamená, že pokračuje a keď e, tam nie je nič o tom, že by jedna z dvoch strán to mohla ukončiť, tak e, článok 212 e, je nadbytočný, pretože aj budúci týždeň, keby ste povedali, že máme vážne dôvody na to, aby sme ukončili e, túto dohodu, tak e, je to možno na základe článku 212, nie je to žiadne poriešen- e, porušenie Ehm, to nie je to isté ako článok 121. Ehm, článok 212 je nepodmienečný. Dobre poznám túto dohodu, nesúhlasím teda. A opäť musím zdôrazniť, ehm, to, že nesúhlasíte s troma rokmi, pretože nestihneme za túto lehotu vybudovať európsky systém My sme ešte nepredložili právne argumenty. Ja si však myslím, že jednoducho nie je vôľa e, to spraviť, pretože inak nerozumiem, prečo je toľko prečo je tak ťažké dať nám jasný dátum alebo aspoň e, časový rámec na to, aby parlament e, mohol vykonávať kontrolu, dohľad. Takže sú to tri roky, a svojím spôsobom spolupráca e, prináša spoluprácu, ale váhanie alebo neochota prináša neochotu. Ďakujem pekne pani Latford, ďakujem pekne pán predseda. <clears throat> Ja som sa mohla zúčastniť na veľmi úspešnom rokovaní o interpretačnej smernici s paňanským s predsedníctvom a s e, následným predsedníctvom aj s tým mužom, ktorý sedie po vašej lavici. Ale ja um, musím povedať, že naozaj tam bola dôvera všetkých troch inštitúcií a podľa mňa to bol úspech. A všetci sme mali pocit, že to bolo ziskové pre všetkých. A nemám pocit, že e, v tomto bode pri Swifte je dostatočná dôvera a naozaj som e, zaskočená tou dynamikou. Dobre, máme istý pokrok v porovnaní s februárom a Zdá sa, že to naozaj je vďaka parlamentu a prečo my musíme robiť všetku tú ťažkú prácu a prečo potom sme označovaní ako problematickí, pretože vy obhajujete e, smernicu Rady o ochrane údajov z 95. Takže vy by ste e, mali obhajovať vašu legislatívu, mali by sme naozaj e, mať úplne odlišný postup pretože problém nie je z USA, ale problém je vo vzťahu s ostatnými inštitúciami. Mám isté pochybnosti o komisii. E, rada naozaj nemá dostatočnú politickú vôľu, ako povedal spravodajca, tak ja neviem, môžeme vám dôverovať? A naozaj je to prekvapujúce. Vy nám nepomá- neponáhate v tom, aby sme naozaj mali silné európske stanovisko v tomto bode ja e, som naozaj aj súčasťou delegácia EU, USA a e, myslím, že je tu spoločná vôľa bojovať proti terorizmu a e, organizovanému zločinu, ale e, dobre, e, sú tu mnohé slabiny. E, Europol, nebudem ani hovoriť o e, právnej stránke ale naozaj Europolu záleží na údajoch a mali by mať e, na starosti aj e, dohľad. E, potom nejaký európsky úradník, čo bude s jeho nezávislosťou, budeme ho môcť aj my vybrať a potom stanovisko EDPS možno, že by súhlasili s piatimi rokmi, ale oni hovoria o krátkom prechodnom období pretože, dobre, potom je, je, je to veľmi cenné stanovisko pána Hest, Hastingsa a je tam eh, mnoho aj kritických, konštruktívnych bodov. Prosím, pomôžte nám rada. My nechceme zopakovať február, ale naozaj je to na vás, ak eh, keby sa pán Alvaro včera snažil dovolať eh, americkému veľvyslancovi, ja som si istá, že by ho mal na telefóne do pol hodiny. Prosím, pomôžte nám zlepšiť túto dohodu naozaj intenzívne do budúcnosti, pretože inak eh, si nemyslím, že sa posunieme vpred. Jiménez Beseril. Ďakujem, pán minister, za vaše stanovisko. Keď sa začalo toto predsedníctvo, tak ste sa zaviazali podporovať obete terorizmu, ale myslím, že sa neurobilo dostatočne, pretože jediné, čo sa predložilo, to je ten europríkaz pre obranu obeti. To je síce dobrá e, iniciatíva, ale obmedzilo sa to len na obranu žien obetí domáceho násilia, čo je síce dôležité, ale nepokrýva to obete terorizmu. A potrebujeme oveľa viacej španielskú legislatívu na ochranu obeti terorizmu, pretože najväčšiu podporu, ktorú potrebujeme, je jasnú stratégiu boja proti terorizmu. A znepokojila ma vaša veta, ktorú ste zopakovali, že proti terorizmu sa bojuje rozhodne a tolerantne. Nechápem, čo to znamená, čo chápete pod slovom tolerancia, ako môžeme tolerovať tých, ktorí zabíjajú ženy a deti. Írsky politik eh, z minulého storočia hovoril, že prichádza, eh, že existuje určitá hranica, kedy sa tolerantnosť, kedy tolerantnosť prestáva byť cnosťou. Ja si myslím, že eh, teroristi ako keby potrebovali politickú podporu, alebo potrebujú politickú podporu, ale niekedy týmito našimi diskusiami, ako keby sme ich medzinárodne podporovali. Ja si myslím, že najlepší spôsob ochrany obetí terorizmu, dámy a páni poslanci, je, že e, tá tolerancia bude nulová k teroristom a je, myslím, potrebné, aby sme všetci spolu bojovali, pretože takáto by mala byť naša stratégia. Ďakujem, pani Romero López. Hm. Ďakujem, pán predseda. Je to veľmi zaujímavá rozprava a mm, otázka, ktorú chcem položiť, je ešte stále aktuálna. Uh, Spravodajské služby a prieskumné služby, e, vyšetrovacie služby, pardon, sú veľmi dôležité, ak chceme bojovať proti terorizmu. Keď e, bol pokus o atentát na e, palube lietadla jedným štátnym príslušníkom Nigerie, tak vtedy e, vlastne bolo zistené, že sa zopakoval scenár z 11. septembra, pretože bola zlá koordinácia v Amerike, e, pokiaľ ide o spravodajské služby. My kritizujeme, e, pardon, Američania, ale sú schopní seba kritiky. Ja sa pýtam, či u nás je dostatočná koordinácia medzi spravodajskou činnosťou, vyšetrovacími službami. Naozaj je naše úsilie na boj proti terorizmu účinné. Táto koordinácia musí existovať medzi e, spravodajskými a vyšetrovacími službami, pretože inak e, nie je možné varovať pred e, atentátmi, ktoré by sa mohli odohrať v Európe. A keď myslíme, myslíme na TFTP alebo PNR, čo mm, znamená, že e, budú e, bude možné monitorovať porušovanie ľudských práv a že budú aj zábezpeky poskytnuté. Ja nechcem spochybňovať to, čo povedal španielský minister vnútra. Tieto nástroje sú potrebné, ale takom prípade je potrebné, aby európsky občania mali pocit, <clears throat> že je dostatočná spolupráca a koordinácia medzi spravodajskou zložkou a vyšetrovacími službami. Ale zatiaľ tomu tak nie je. E, Bude dostatočná koordinácia v rámci kozy? Myslíte si, že informačné a spravodajské služby majú byť lepšie skoordinované, aby sme ich mohli primerane používať v rámci boja proti terorizmu. Dobre, stručne. Pán Lambrinidis k SWIFTu. Ja taktiež e, e žiadam tri roky. E, a prosím, spravte všetko, čo sa bude dať na dosiahnutie kompromisu. Súhlasíme s tým, čo povedal pán Busutil. Sme e, kúsok pred cieľom a môže sa to naozaj podariť s dobrou vôľou. <clears throat> Prešli sme, e, urazili sme e, už kus cesty a súhlasím s predsedníctvom Eh, áno, treba uznať, keď prehráme, ale aj keď vyhráme. A ja si myslím, že sme už získali veľa ako parlament. Nevyhrali sme iba eh, s komisiou alebo s radou, ale aj s Američanmi, pretože oni nikdy ani nesnívali o takomto záväzkom. A nemyslím si, že je to dokonalá zmluva ani zďaleka. A ja myslím, že všetci e, si kladú otázky o Europole. Nemyslím si, že je teraz e, možné to zmeniť alebo to žiadať, ale ja žiadam jasné uznanie toho, že tak ako e, to je aj v správe, je tu problém, právny problém. A preto sa obraciam na komisiu, hlavne na Jonathana, aby jasne a inteligentne komisia zabezpečila, môžete o tom s nami hovoriť, e, to, že Europol naďalej bude e, agentúra, ktorá to bude e, vykonávať, ale s dostatočným, s dostatočným dohľadom, čo znamená, že ak budeme mať vymenovaného európskeho pracovníka v Amerika, by. tak potom môžeme žiadať aj o pôsobenie nejakého pracovníka EDPS v Europo, na Europole. Ak by sa komisia k tomuto mohla zaviazať alebo to slúbiť, tak to nebude stále dokonalé, ale zohľadní to už mnohé naše obavy. Ďakujem pekne. Ešte dvaja sa hlásia o slovo. Najskôr zástupca európskeho ochrancu údajov a potom Jonathan Ford za komisiu. Takže prosím, zmestite sa do dvoch minút. Ďakujem pekne, pán predseda, že mi dávate priestor. Viacerí poslanci hovorili o mojom stanovisku spred pár dní. Tam zdôrazňujem výrazné, výrazný pokrok ale aj hovorím o pretrvávajúcich nedostatkoch a obavách. Niektoré body ešte nie sú vyriešené a niektoré body sú nové a mm, úplne povedané naozaj sa neuberajú správnym smerom a vystávajú závažné otázky. Tá najzávažnejšia. Ako naložiť s takýmito obavami a ako postupovať ďalej. Čo sa týka vylepšení, Mm, väčšia podrobnosť, čo sa týka osôb, e, ktorých sa týkajú údaje, ale ja sa potom pýtam, nakoľko sú práva uplatniteľné pre tých, ktorí nie sú občanmi USA a aké postupy majú byť e, rešpektované. Je tu e, prepojenie s prebiehajúcimi rokovaniami o dohode EU-USA ak je to dostatočne silné prepojenie, tak potom je to aspoň zaujímavá možnosť, ako zlepšiť e, tie nedostatky, ktoré sú teraz už zjavné. No a čo sa týka zvyšných obáv, e, ide o otázku potrebnosti a proporcionality. No a e, tu sa opäť vraciame k téme transferu súberov údajov. E, podľa znenia sa hovorí, e, v znení sa hovorí o dostatočnom zameraní a my vieme, že zatiaľ to znamená, že to bude skôr vo forme súborov. A ja si myslím, že krátke prechodné obdobie by pomohlo na lepšie e, zameranie. Ale alternatívnou, alternatívou by mohlo byť použiť aj e, spoločný revizný mechanizmus, takže po prvých šiestich mesiacoch a potom pravidelne. Takýto revízny proces by počas prechodného obdobia mohol e, uľahčiť to lepšie e, zameranie. No a tu sa dostávam ešte k overovaniu. Naozaj je to zásadné a Europol nie je e, súdnym právnym útvarom, je tu konflikt záujmov a taktiež vylepšenia v tak ako ich žiada pán Lambridis, sú žiadúce a taktiež e, dohľad e, je veľmi dôležitý. Ďakujem pekne teraz e, za komisiu. Prosím, odpovedzte aj na tú otázku, ktorú vám adresovala jedna členka. Ja by som chcel hovoriť aj o TFTP a mám aj politický odkaz od Cecilie Malmström. Žiaľ, nemôže, nemohla tu byť osobne dnes do obeda. EÚ má e, správy o e, rozhovoroch e, na komisii a na rade, ale to nesúvisí s týmto bodom, pretože my pracujeme neustále, zvonia telefóny až do polnoci a v posledných dňoch išlo o to zareagovať na špecifické požiadavky tohto parlamentu. Tak na predsedníctve, ako aj na komisii. Ide o to otvoriť opäť rozhovory s zahraničným partnerom a je jedno, o akého partnera ide, ale myslím, že to nebolo potrebné. Zmena článku 12 je teraz už istá na vašu špecifickú žiadosť. Podrobnosti o tom, ako budú vyriešené otázky nominácie. O tom budeme my hovoriť, keď e, bude vhodný čas. Teraz kľúčová téma, tak ako si to všetci uvedomujeme, je otázka transferu súborov údajov a, a otázka konečného e, dátumu my nechceme posielať kopy sena e, Američanom, aby našli ihlu, ale pokiaľ nebudeme mať ekvivalentný systém e, na území EÚ, tak toto je naozaj jediný spôsob, ako e, monitorovať e, eventuálne financovanie terorizmu. Takže e, otázka znie, kedy môžeme vytvoriť európsky ekvivalent. Ja neviem, vy neviete. E, Rada a parlament e, to musia vyriešiť, bude to trvať, bude to drahé, budú stovky technických, politických e, bodov, ktoré bude treba vyriešiť. My sme povedali, že my to vyriešime do roka a to sa aj stane. Potom otázka 5-ročnej lehoty konečnom ustanovení sa hovorí o tom, že po 5 rokoch to bude automaticky predlžené, jedine, že by jedna z zmluvných strán rozhodla o, sa rozhodla ukončiť zmluvu. Ale nemôžeme e, súhlasiť s takýmto 5-ročným, s takouto 5-ročnou dohodou a zvyšku sveta a nášmu partnerovi naznačiť, že e, v podstate by sme to chceli aj za menej času. Musíme e, roz, o tom rozhodnúť. A teraz politický odkaz e, Cecilie Malmström. Ja vlastne hovorím aj za komisiu. Dôveryhodnosť a zodpovednosť EÚ je teraz otázna. Máme dôležitú dohodu, ktorú rada vám chce predložiť na odsúhlasenie, buď súhlasiť budete alebo nie, takú máte právomoc ako Európsky parlament a vyplýva to tak zo zmluv. Dátum. Všetci dúfame, že e, rozhodnete 7. júla. Musíme už sa dopracovať k výsledku ale do septembra sa to až tak výrazne neposunie. Takže taký všeobecný pocit. Ja som bola aj na koreperi včera, takže nehovorím iba o, pocitu, o pocite komisie. Musíme naozaj sa dopracovať k dátumu a zohľadniť aj uh, požiadavky parlamentu, tak ako sme to robili aj doteraz. Doteraz e, sa ešte stále e, nevyriešila otázka e, trvania dohody, aj keď je to súčasť samotnej dohody. Bude to trvať toľko, koľko bude trvať vypracovanie európskeho TFTP. A potom bude na vás a na rade, aby ste rozhodli, e, čo sa spraví. Vy ste taktiež zákonodárca, asi bude vypracovaný nejaký legislatívny akt a teda ak áno, tak to so sebou prinesie aj dôsledky, ale myslím, že netreba to dramatizovať alebo predlžovať, spochybňovať teda spochybňovať e, dohodu komisie na základe mandátu rady. E pretože sa vyjednávalo v dobrej vôli a vyjednalo sa 5 rokov. A myslím, že by sme to, e, tú lehotu nemali teraz spochybňovať. A teraz k Europolu tým odpoviem Stavrosovi a potom zodpoviem tú otázku o PNR. Ale prosím, rýchle, pretože naozaj už meškáme. Takže PNR, k tomu sa vyjadrím e, písomne, pretože potrebujem 5 minút na tú prvú časť. Je to vážna otázka. Takže odpoviem Stavrosovi. Europol. keď bude mať Europol spoločný orgán na dohľad nad údajmi, teda to poprvé, a potom vplyv uh, tejto medzinárodnej zmluvy znamená, že e, bude Európsky súdny dvor mať dohľad nad aktivitami Europolu v vzťahu s touto dohodou, takže sa nebojte, že Europol nebude kontrolovaný v tejto práci. Je tu e, štruktúra manažmentu, spoločný dozorný orgán, sú tam odborníci na ochranu údajov a samozrejme podlieha to najvyššej e, judikatúre Európskemu súdnemu dvoru. A to je dôsledok e, tejto dohody, tá lisabonizácia. Sofie, naozaj ja neviem, čo mám teraz spraviť, pretože mám dobrú odpoveď naozaj pani poslankyňa, hovorí pán predseda, žiada odpoveď, pretože pôjde do Washingtonu a bude sa hovoriť o PNR, takže čaká na odpoveď. Pán predseda, ak mi dáte 30 sekúnd, v mene mojich kolegov, tieňových spravodajcov budem súhlasiť s písomnou odpoveďou, ale ak bude do zajtra poskytnutá, pretože zajtra cestujeme do Washingtonu. Dobre, zajtra do obeda to je vyhovujúce a ja chcem povedať, že otázky už boli viackrát položené komisii písomne a nikdy sme nedostali odpoveď, preto sme sa k tomu dnes vrátili. Naozaj bude poskytnutá odpoveď, hovorí pán e, Fall. A ešte to dokončím, pán predseda. Ja myslím, že naposledy prichádzam e, do vášho výboru v mojej funkcii. Naozaj ste sa ku mne vždy správali slušne aj vo formálnych, e, aj na formálnych schôdzach, aj na menej formálnych. A za to sa vám chcem poďakovať. Ďakujem pekne, pán Jonathan Fall. Ceníme si vašu prácu. And as, as, as... That was very British of Mr. Ďakujem pekne. To bolo veľmi, veľmi britské vystúpenie, pán Fall, veľmi, veľmi suché, pretože si myslím, že veľmi veľkú časť života venovať tomuto, tejto otázke a nám bude veľmi ľúto, keď že odchádza predseda. Áno, my takisto veľmi oceňujeme e, prácu, ktorú ste vykonali a ďakujeme vám za všetkých členov výboru LIBE, pán Jonathan Fall, Čiže rozumieme tomu, že bude mať pani Infeld odpoveď e, do obeda bez ohľadu na to, že okolkej alebo aký bude mať obed. Takže prejdeme teda k tomu poslednému bodu. Pán e, Rubal Kába teraz e, odpovie. Už e, meškame. No toto nie je prvýkrát, čo sme diskutovali o kontroverzných témach, takže Chápem, žiadam vás o pochopenie tohto oneskorenia. Necháme aj pána ministra, aby sa vyjadril. Ďakujem pekne. Pán. Budem stručný, pretože čiastočne vystúpenie pána Fola, Fola mi pokryla čas, časť vecí k Europolu a k tým právnym vecam keď medzinárodná zmluva čiastočne mení e, to vytvorenie Europolu, tak samozrejme je tam potrebná tá súdna kontrola. Ja súhlasím s komisiou dve veci. Poprvé, je jasné, že sa dosiahol pokrok. Myslím, že nikto z tých, ktorí dnes vystúpili, E, nemôže povedať, že dohoda, ktorú máme teraz v rukách, je odlišná než tá, ktorú pred niekoľkými mesiacmi parlament odmietol. Takže pokrok sa určite dosiahol. Či už dostatočný alebo nedostatočný, to závisí od každého jedného. A ten pokrok sa dosiahol, pretože sme sa európske inštitúcie rozhodli počúvať jedna druhu a aj preto, že sa dosiahol pokrok v tej vôli. Aj dovčera, do večera sa robili posledné úpravy. Aj včera na Korepery a Rada sa robili e, zmeny na základe rokovaní s parlamentom, konkrétne s pánom Alvarom, ktorý je spravodajcom. Takže je pravda, nedosiahlo sa tých 100% žiadaných zmien, ale tie zmeny vo včerajška, zo včerajška sú aj tie zmeny v článku 2, kde sú tie záväzné zmeny. A tam je ten záväzný rámec spustenia toho európskeho TFTP a to obdobie 5 rokov a po 5 rokoch musíme zrevidovať Môžeme zrevidovať e, dohodu z USA a samozrejme v tej dobe je možné si položiť otázku, že ak sme urobili európske TFTP alebo nie, tak e, prijať patričné rozhodnutie. Druhé upresnenie. Rada vôbec nie je proti tomu, aby existoval európsky TFTP. Práve naopak. Myslíme si, že definitívny spôsob riešenia všetkých pripomienok parlamentu, pokiaľ ide o postupovanie súborov údajov, tak to je jedine spôsob, aby sme mali európsky TFTP. Preto je aj prítomný pri kontrole týchto údajov európsky predstaviteľ, ale to je dočasný spôsob, definitívnym spôsobom, ako by sme e, umožnili, aby Európa mohla rozlišovať všetky tie údaje, A len takto budeme mať tú istotu, keď budeme mať ten európsky TFTP. Takže neexistuje žiadna pochybnosť, ani my o tom nepochybujeme. Chceme, aby sme ho mali. A rada nemá nič proti tomu, aby bola dohoda medzi európskymi inštitúciami, radou, komisiou a parlamentom, aby sme si my stanovili termín, aby ten európsky TFTP existoval. Ak sa chceme my tri inštitúcie dohodnúť, že do troch rokov budeme mať európsky TFTP, tak to môžeme urobiť a rada sa proti tomu určite nepostaví, ale čo sa mi nezdá rozumné, je, že táto dohoda európskych inštitúcií, aby figurovala v rozhodnutí a aby to podmienovalo dohodu z USA. To sa mi nezdá ľahko vysvetliteľné, aby sme USA povedali, že my sa dohodneme, že budeme mať európsky TFTP, ale ako sa nám to nepodarí, tak potom budeme spochybňovať e, ten americký a to sa mi nezdá rozumné. Však máme dohodu s nimi na 5 rokov, my sme túto dohodu nepodmienili e, nejakou predbežnou dohodou s európskymi inštitúciami. Takže, že chceme európsky TFTP, áno, rada je prvá, ktorá súhlasí, nepochybujem o tom vôbec, a verejne to tu hovorím a rada chce, aby európsky TFTP figuroval čím skôr, tým lepšie. A preto sme prijali s uspokojením návrh pána Alvara a v rozhodnutí je zadefinovaný mandát, aby Európska komisia nám dala do roka ten právnický rámec. Ale to určite podmienuje Európsku komisiu. A chceme urobiť dohodu s tromi inštitúciami, aby bol Európsky TFTP, OK, ale nemá význam podmienovať dohodu SWIFT, aby sme sa dohodli a povieme USA, že neboli sme schopní urobiť európsky TFTP, tak potom ten náš, tá marická dohoda miesto 5 rokov bude trvať 3 roky, ale však to nedáva zmysel. No. Tá podmienka, keby sme ju boli chceli uviezť do toho textu, tak sme to už mali urobiť a vyrokovať z USA. Vtedy by sme možno už hovorili o trojročnej a nie 5-ročnej dohode a možno niektorí to chcú a nie je to nelegitimné. Ale, rezume, ak áno, súhlasíme s návrhom Európskeho parlamentu, ale nemyslíme si, aby sme podmienovali našu, schopnú, našu schopnosť konať a dohodu s USA tými našimi schopnosťami vytvoriť európsky TFTP. Že chceme mať do troch rokov TFTP? Áno, máte schválenie rady, ale to by sme nemali podmienovať takýmto spôsobom SWIFT, pretože e, to podkopáva aj našu prácu, ktorú sme dosiahli z USA. Ďakujem pánovi ministrovi za jeho vysvetlenia, ďakujeme mu a lúčime sa s ním, ale upozorňujem vás, že okamžite pokračujeme s vystúpením pána ministra e, spravodlivosti. Dear colleagues, we beg you to take your seats. Kolegovia, prosím vás pekne, zaujímite svoje miesta. Como anunciamos y sin dilación. Ako sme informovali, Síce už máme oneskorenie, ale aj tak e, vítame o to srdečnejšie pána Franciska Kamaňa, španielského ministra spravodlivosti, zastúpenie španielského predsedníctva, aby nám predstavil závery španielského predsedníctva a po prvom vystúpení bude 15 minút, neviacej poprosím, aby ste nenaťahovali to vystúpenie, pretože to prvé vystúpenie pána ministra vnútro, vnútra sa predlžilo, takže najprv to budú koordinátori a potom v druhom kole budú mať možnosť všetci poslanci. Nech sa páči, pán minister spravodlivosti, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň, želám všetkým. Dámy a páni poslanci, pre mňa je veľkým uspokojením, že môžem znovu vystúpiť na pôde tohto výboru, aby som urobil bilanciu španielského predsedníctva v oblasti spravodlivosti. V januári som tu bol, aby som vám vysvetlil, aký, je praco, aký bol pracovný program španielského predsedníctva a aby som o vás požiadal o podporu. Dovolte mi, aby som začal tým, e, že vám čo najúprimnejšie poďakujem za veľmi lojálnu a plodnú spoluprácu, ktorá nám umožnila prísť k významným výsledkom pri vytvorení skutočného európskeho priestoru spravodlivosti, ktorý mal vychádzať z rešpektovania práv, základných práv a slobôd. Naše predsedníctvo bolo poznačené úvodom novej etapy hlbokých zmien pre celú úniu. A to predovšetkým pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Hlavným faktorom tejto zmeny bol vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorý išiel paralelne v oblasti spravodlivosti so spustením nového 5-ročného plánu 2010-14 štokholmského programu, ktorú, ktorého úvodnú, úvodný podnec sme my spustili alebo podnetili. Chceli sme zabezpečiť eh, postup alebo prechod, organizovaný prechod eh, týchto prác v trestnej oblasti Navrhli sme potrebné úpravy, aby sme dosiahli želateľnú e, rýchlosť a to čím skôr. Hoci je isté, že až do polovice októbra nezačala e, fungovať druhá Barosová komisia. Nebolo teda veľmi jednoduché, pretože v tomto úvodnom procese, zabehávacom procese spúšťania lisabonských postupov sme e, narazili na niektoré inštitucionálne požiadavky, ktoré niekedy pôsobili na konštruktívne riešenie základných problémov. Hovorím, ako asi tušíte, o, na stanovisko pani Redingovej k dvom iniciatívam členských štátov v oblasti trestnej spolupráce. Zmluvy nám dávajú určité kompetencie v špecifickej oblasti trestnoprávnej spolupráce. Došlo k určitému napäťu takomto významnom sektore a v takej oblasti, ako je spravodlivosť, kde sú procesálne, e, procesálne záruky alebo ochrana obeti, tak tam sme zaznamenali obrovský pokrok, ale spoločným úsilím, dialogom a vytrvalou prácou, ako aj argumentami, všetci spolu sme boli schopní prekonať prekážky a v tejto úlohe E, nám neoceniteľným spôsobom pomohla, pomohol tento parlamentný výbor. A ja by som využil túto príležitosť, aby som vám verejne poďakoval za túto spoluprácu. Pán predseda, dámy a páni poslanci, dovolte mi, aby som teraz vás informoval o najvýznamnejšom pokroku tohto obdobia A to sú, a kedy došlo aj teda k spusteniu štokholmského programu. Tento program e, v rade sme schválili niekoľko záverov a brali sme do úvahy aj akčný plán, ktorý komisia vypracovala. Na úvod som to už stručne spomenul, e, smernicu teda e, o tlmočení a preklade v súdnom procese. Je to prvá legislatívna časť, ktorá prichádza po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy a to v zmysle riadneho legislatívneho postupu. Dosiahlo sa zhoda v prvom čítaní je to aj prvé opatrenie cestovnej mapy, ktorú sme dohodli ešte za švedského predsedníctva, aby sme mali postupný prístup, teda takú prístup, takú postupnú techniku krok po kroku, aby sme dosiahli procesálne záruky, vychádzajúc zo vzájomnej dôvery pretože tá vzájomná dôvera e, je druhá strana jednej mince a tej mince vzájomného uznávania rozsudkov. Tento úspech by mal byť stimulom, aby sme rozhodne sa venovali aj budúcej rozprave a prácam k ďalším opatreniam tejto cestovnej mapy, a to počnúc právom informácií pre zadržaného. A tu očakávame blízky návrh komisie. Myslím, že si môžeme pogratulovať za tieto výsledky. Tento parlamentný výbor veľmi prispel a pani Latfordová ako spravodajkyňa k tomu tiež veľmi prispela, pretože spracovala eh, na právnom základe spolu s 13 členskými štátmi nevychádzala z referenčného textu návrhu, ktorý prekvapivo predkladala komisia. Ja si myslím, že obrana charty základných práv to je úloha, ktorá by mala byť kompetenciou členských štátov aj únie a v rámci únie všetkých inštitúcií ale žiadna z týchto inštitúcií nemôže mať monopol na interpretáciu. Všetci sme inštitucionálni interpreti textov a legislatívy a nikto v tomto texte alebo v tomto procese sa nemôže vyhlásiť za exkluzívneho strážcu. Musíme teda spolupracovať, hľadať porozumenie, a našťastie tak tomu aj bolo v prípade tejto smernice. Rozpravy sa točili okolo troch osí. Tlmočenie v schôd, na schôdzach medzi podozrivým, zadržaným a advokátom. Možnosť e, ústneho rezume alebo čiastočného prekladu a možnosť e, e, upustiť od tohto práva na tlmočenie. A všetky tieto tri body sa rozhodli v spolorozhodovaní medzi parlamentom a radou za účasti komisie a všetci sme boli za vysokú úroveň záruk pre podozrivého a zadržaného a vyriešili sa aj určité technické záležitosti. Jedna z hlavných priorít španielského predsedníctva, dámy a páni, bola, bol európsky príkaz na ochranu. V januári som hovoril, že sme mali vôľu sústrediť sa na trestnoprávnu spoluprácu a na ochranu obetí nie len na záruky pre toho zadržaného, ale sústrediť sa aj na obete ktoré sa veľmi často sa na ne zabúda a my sme chceli podsilniť ich ochranu a právnu podporu a pomoc. Zorganizovali sme prvý seminár tohto pol roka v tejto téme. Diskutovalo sa o tom aj na neformálnej rade v Tolede. Práve pre tieto obete a práve pre iniciatívy, ktoré umožňuje zmluva pre fungovanie EÚ v oblasti e, trestnoprávnej a policajnej spolupráce, sme spustili návrh smernice o Európskom príkaze na ochranu pod záštitou ďalších 11 partnerov. Od začiatku sme pracovali s veľkou angažovanosťou, snažili sme sa dosiahnuť konsenzus. Bolo to veľmi ťažké, ale zároveň veľmi zaujímavé obdobie. Konfrontovali sa e, dva rozdielne stanoviská, ktoré vychádzali z dvoch rozdielných inštitucionálnych postojov. Právna diskusia sa sústredila na interpretáciu pojemu trestného práva a na to, akým spôsobom by e, mala sa realizovať e, policajná spolupráca v trestnej oblasti, ale členské štáty za podpory e, právnych služieb Rady a parlamentu dosiahli dohodu a to, čo aby bolo najdôležitejšie, aby ten trestný poriadok bol ten jasný prvok tohto celého problému. my sme boli za to, aby tento materiálny a autonómny koncept bol e, obhájený a aby sa to prejavilo e, právnou spoluprácou bez prekážok medzi členskými štátmi a e, opatrenia ochrany obetí e, sa majú zadefinovať v krajinách pôvodu. Čo je dôležité pre nás je zabezpečiť, aby e, to bolo všetko začlenené e, v trestnom e, poriadku a ak tento postup alebo správanie sa dotyčného zločinca je ohrozením obete. vychádzala, komisia síce na úvod vychádzala z veľmi reštriktívnej interpretácie zmluvy, len z eh, procesného prístupu. Chceli sa obmedziť len na formálne stanovené kriminálne postupy ale v každom prípade e, sú tieto postupy podobné v určitých aspektoch, tak ako to dostá, ako k tomu dochádza v určitých procesných situáciách. A tam sme zadefinovali určité ochranné postupy, tak ako je to napríklad v oblasti rodinného práva. Teraz je potrebné, aby sme sa ale nenechali zavádzať prvým dojmom a musíme pouvažovať. Pretože keď sa podrobnejšie pozrieme, tak za touto právnou diskusiou sa schováva akýsi boj medzi priestormi iniciatív, alebo inak povedané, je to hnutie na to, aby sa zadefinovali priestory zodpovednosti medzi komisiou a radou v novo vytvorenom rámci Lisabonskej zmluvy. Len takto je možné vysvetliť, že komisia sa tak e, pridržiavala toho iniciat- monopolu iniciatívy a preto sa aj obmedzila na, ten veľmi, na tú veľmi reštriktívnu interpretáciu a neberala do úvahy argumenty, e, e, v, ktoré boli zachytené v správach právnikov z Rady a parlamentu. Čo ma osobne veľmi zaujalo, je, že bola taká formalistická interpretácia zo strany komisie, hoci formálne existovali len dve právne správy alebo posudky v rade a v parlamente. Teda formálne Neexistuje žiadna správa, ktorú by napísali právne služby komisie k tejto otázke. S touto iniciatívou, čo je dôležité, existuje jednomyselnosť v tých politických cieľoch a v tom hlavnom cieli, ktorý má dosiahnuť ten európsky príkaz vo všetkých členských štátoch. Aj v komisii a sme sa na tomto zhodli. My si ale myslíme, rovnako ako to povedali právne služby rady a parlamentu, že existuje právny základ na to, aby sa táto iniciatíva zrealizovala. Okrem tohto právneho základu a týchto právnych dôvodov existujú aj politické dôvody, ktoré jasne radia, aby sme v tejto oblasti ochrany obeti opustili tie formalistické reštriktívne prístupy a aby sme v každom prípade aplikovali princíp indubio pro victima, pretože ide o účinnú ochranu obete a to európskym nástrojom. Ide o ochranu osôb, ktoré sú v zraditeľných situáciách, predovšetkým ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia takže v prípade právnej pochybnosti, tak aby to bolo v prospech obete. Ja si myslím, že to je kritérium, ktoré nás musí e, viesť k aktivite nás ako inštitúcie a že to robíme pre európskych občanov. A sú to oni, títo ohrození ľudia, ženy, obete, násilia, ktoré by sa mali cítiť skutočne chránené týmto parlamentom a európskymi inštitúciami. Dámy a páni, to boli právne a politické dôvody, ktoré viedli k tomu, že v Rade ministrov v júni sa európsky príkaz na ochranu e, získal podporu 18 členských štátov, čo umožňuje E, to používať ako referenciu na dialog v spolurozhodovacom procese. Ešte by som rád spomenul špecifickú situáciu Veľkej Británie. V marci nás informovali, že chcú e, aplikovať opting a po zmene vlády sa rozhodli zdržať sa, a to rozumne, aby mali obdobie čas na úvahu Vypočul som si právne rady našej, e, teda z rady a rozhodol som sa odvolať na článok 3.2 protokolu 21 o stanovisku Veľkej Británie a Írska k priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Tento koncept stanovuje rozumnú dobu na to, aby ten opting prestal fungovať v prípade, že ako dôsledok tohto optingu by sa zabránilo existencii opatrenia, v tomto prípade e, vytvorenia rozhodnutia. Na základe tohto textu a článku a na základe právnych posudkov. Naši anglickí priatelia majú termín až do budúcej rady, aby sa pridali k väčšine, ak si to budú želať, alebo môžu odstúpiť od účasti na tomto opatrení. Z výsledkov júnovej rady tak ten materiálny a nereštriktívny prístup dosiahne kvalifikovanú väčšinu. Som presvedčený, a na to je dôležité a na to je to aj ten spolurozhodovací postup a že práca Európskeho parlamentu definitívne a rozhodne prispeje k tomu, e, že sa tento text definitívne vyprofiluje. Takáto je aj vola belgického predsedníctva v zmysle názorov parlamentu, tak ako ma informovala pani Romero a tieňová spravodajkyňa pani Jiménez Beseril. A využívam príležitosť, aby som im pogratuloval k ich práci. Bola to práca, ktorú robili tým, že mysleli na európskych občanov a na ženy obete násilia. Dámy a páni, v tých hlavných e, líniách pôsobenia som v januári spomínal napríklad posilnenie ochrany základných práv a plnenie textu článku 6.1 e, zmluvy o EÚ. Napriek mnohým technickým problémom sa nám podarilo schváliť rokovací mandát na pristúpenie EÚ k dohovoru o ľudských právach z roku 1950. Takto sme splnili termín, a štokholmský program takto stanovoval tento postup alebo tento proces ako niečo súrne a prioritné. Rád by som verejne poďakoval Európskej komisii za jej neoceniteľnú prácu. Keď predložila odporúčanie 17. marca, tak sme si boli vedomi plne toho, aj sme to tak povedali, že sme mali vynikajúci pracovný základ ktorý podporoval všetky naše ašpirácie, aby sme prijali toto rozhodnutie už za španielského predsedníctva. A to relevantným spôsobom e, prispel k tomu aj ten politický impuls, ktorý sme dostali z parlamentu. A to predovšetkým vďaka správy správe, ktorá bola e, schválená v máji v pléne a ktorej spravodajcom bol pán Chauregi. Zvorazňujem tu zhodu názorov, pokiaľ ide o správu aj o mandát. A to je vynikajúce východisko na rokovanie, ktoré by malo vyústiť do prístupovej dohody. Práci išli veľmi rýchlo, ale táto rýchlosť nikdy nebola na úkor kvality. A tak sa vytvorili základy na uspokojivé riešenie problémov, viedli sa rokovania a riešili sa dve technicky najťažšie otázky a síce pokiaľ ide o mechanizmus litis consortio pasivo medzi EÚ a členským štátom a pokiaľ ide o mechanizmus, aby Luxemburský súdny dvor mohol uznávať v európskych aktoch, ktoré budú odvolané Štrasburským súdom skôr, než sa tento k tomuto vyjadri. V mandáte bol aj princíp lojálnej spolupráce a ním sa musia riadiť predstavitelia siedmých členských štátov, ktorí budú pri rokovacom stole s Európskou komisiou a komisia bola menovaná ako hlavný vyjednávač únie. Komisia musí informovať, tak ako hovorí zmluva, i hneď a plne Európsky parlament o každej fáze postupu a musí konzultovať so špeciálnym výborom. A tento výbor e, je pracovnou skupinou pre základné práva. Je to veľmi dobrá správa pre všetkých a táto práca a výsledky posilní ochranu základných ľudských práv špa- európskych občanov. Júnová rada schválila tiež spoločný postup o návrhu smernice na prevenciu a boj proti obchodu s ľudskými bytostiami a ochrana ich obetí. Chceme posilniť prevenciu, postihovanie týchto trestných činov, ktoré sú také vážne a ktoré tak priamo ohrozujú dôstojnosť ľudskej bytosti a chceme aktualizovať staré rámcové rozhodnutie z roku 2002. Na základe tejto dohody môžeme začať so spolurozhodovacím procesom medzi parlamentom a radou, aby sme tento takýto potrebný nástroj prijali čo najskôr. Komisia zároveň predložila ďalší návrh, aby posilnila boj proti e, sexuálnemu zneužívaniu mladistvých a proti detskej pornografii. Aj k tomuto sme v rade spustili e, iniciatívu a práce budú pokračovať za belgického predsedníctva, takže sú to veľmi dôležité iniciatívy proti takýmto veľmi e, vážnym zločinom. Hoci nie je priamo kompetenciou výboru LIBE, dovolte mi, aby som spomenul aj schválenie posilnenej spolupráce, a to poprvýkrát, medzi 14 členskými štátmi k zákonu v oblasti právnej rozluky a rozvodu. Urobili sme významný krok, aby sme vyriešili záležitosť, ktorá potrebovala európske riešenie a bolo to nevyhnutné vzhľadom na nárast, nárast cezhraničných manželstiev a bolo potrebné, aby sme európskym občanom povedali, že sme boli schopní v prípadoch rozluky alebo rozvodu im povedať, aká právna norma sa bude aplikovať v prípade e, konfliktu a rozvodu. Okrem tohto legislatívneho rámca Rada pre spravlivosť a vnútorné záležitosti schválila model dohody pre vytváranie spoločných vyšetrovacích tímov a ten nahrádza predchádzajúce e, systémy a skúsenosti. V spolupráci s Eurojustom sme postupovali e, tak, aby sme tieto týmy e, vybavili tým najúčinnejšími mechanizmami a nástrojmi na boj proti organizovanému zločinu. V januári som spomenul prvý prístup eh, v oblasti generálneho prokurátora článku 46 zmluvy. Podľa bodu 86 my sme hovorili aj o tom na rade eh, ešte v apríli, tak aby sme otvorili vlastne cestu pre nové premyšlenie o tejto téme. Akčný plán štokholmskému programu počíta práve s tým, že komisia v roku 2013 predloží prvý návrh um, v rámci tohto, tej, tohto, tejto témy. A ja ako zástupca predsedníctva nechcem tuto predbiehať udalosti, chcel by som porať len toľko, že v kontexte, ktorý je stále čím ďalej tým viac komplikovanejší, najmä z finančného dôvodu, uh, si myslím, že otázka Európskeho štátneho zastupiteľstva je naďalej, alebo naďalej naberá na dôležitosti. A podobne ako sme hovorili o tom už v apríli, si myslím, že je ešte stále potrebné skúmať všetky možnosti Eurojustu, ktoré by sme mohli ešte podporiť a posilniť. Takisto je treba zdôrazniť eh, závery z júna, ktoré majú úlohu zlepšiť európsky zatýkací rozkaz, ktorý prijatý minulého roku a je potrebné zabezpečiť, aby bol aplikovateľný v čo najväčšom počte členských štátov. Tieto závery vysvetľujú potom spústu aspektov a zároveň aj posilňujú skutočnú, skutočnú e, aplikáciu a využitie tohto nástroja. E, takisto v apríli na rade sme prijali viacere, viacero záverov, e, ktoré sa týkali alebo smerovali k prevencii ekonomických kríz, čo bolo veľmi dôležité. A isté, pretože aj v oblasti spravodlivosti sa dá urobiť veľa preto, aby sa posilnila schopnosť členských štátov. je takisto dôležité zamýšľať sa nad týmito témami, z pohľadu európskej perspektívy hlavne. Takisto sme diskutovali o nákladoch, o systémoch e, vzájomného uznávania rôznych právnych e, dokumentov a rozsudkov medzi členskými štátmi. Takisto sme aj vyhodnotili kontrolné opatrenia, ktoré môžu ustanovovať e, záruky pre finančné toky. Tiež sme výrazne pokročili v otázke elektronickej spravedlivosti a takisto z, z, z, vytvorili sme webový portál Justice, ktorý ešte žiaľ nevedačne fungovať počas španielského predsedníctva, ale veríme, že už počas belgického predsedníctva áno. A týmto sa blížim k záveru, pán predseda. Ešte by som sa chcela teda dotknúť eh, našich externých aktivít, ktoré sme podnikali za posledných 6 mesiacov. To znamená, že budem hovoriť o oblasti e, spravodlivosti. Spolupracovali sme s našimi partnermi v USA aj s Ruskou federáciou, čiže prebehlo množstvo bilaterálnych schôdzok medzi EÚ a týmito dvoma štátmi. A na týchto schôdzach sme sa bavili o rôznych dôležitých témach, ktoré my považujeme za veľmi dôležité. Hovoril vlastne o tom už aj môj kolega pán Alfredo Rubalka, ktorý bol zodpovedný za vnútorné otázky v tejto fáze alebo v tomto období. Zároveň sme sa snažili podporiť ochranu slob- slobod a práv. Snažili sme sa urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili lepšiu policajnú a súdnu spoluprácu v trestnoprávnych otázkach. To znamená, že sme spolupracovali najmä s Ruskou federáciou aj napokon s inými azijskými štátmi. Takisto by som nechcel zabudnúť na jednu vec, a to by som chcel dôrazniť. Konkrétne ide o semináre, ktoré prebehli počas španielského predsedníctva. No a v rámci nich sme hovorili o prioritných témach a veľmi dôležitých témach, ktoré sú dôležité najmä z pohľadu rozvoja tohto nového rozmeru slobody, spravodlivosti a práva. Nebudem teda hovoriť o všetkom, čo sme hovorili na týchto seminároch, ale všetci viete, že Španielsko je krajinou vysoko proeurópsko a my sa snažíme kombinovať našu vášeň s rozumom Nedávno sme oslavovali 25. výročie vstupu Španielska a Portugalska do EHS. A v Európskej únii sme naozaj ďační za pokrok aj za stabilitu a my sme skutočne pripravení podporovať a posilňovať solidárnejšiu a silnejšiu Európu. Práve vďaka všetkým a vďaka spolupráci so všetkými vami môžeme povedať, že sme skutočne veľmi spokojní, že, sme, že sa nám podarilo poskytnúť e, nové impulzy pre posilnenie e, práv v oblasti slobod žien aj mužov. Takisto som veľmi rád, že môžem počítať s veľkou podporou aj nadchádzajúceho predsedníctva. Ďakujem za pozornosť. Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, začneme diskusiu. Pán Busutil má slovo ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pán, vám, pán minister, za vašu prezentáciu. Ako aj za vašu prácu počas predsedníctva, za posledných 6 mesiacov. Poďakoval som vám už za vašu prácu a ja sa obmedzím teda len na to, čo som chcel povedať. Čo sa týka smernice o tlmočení a prekladoch na súde a takisto o európskej ochrane, ja nejakým spôsobom nebudem um, pochybňovať e, obsah tejto smernice. Práve naopak, chcel by som vám poblahoželať za prácu, ktorú ste vykonali e, v rámci týchto dvoch iniciatív. Ale to, čo chcem povedať, je skôr procedurálneho charakteru. V oboch týchto prípadoch ste použili eh, sme, teda v smernici o tlmočení a preklade to začalo ešte predchádzajúce predsedníctvo a v prípade IPO to je e, španielské predsedníctvo, jeho iniciatíva, ale v oboch prípadoch je tu e, podobná hrozba, že toto je iniciatíva, ktorú e, spustili členské štáty. Ja s tým nemám žiaden problém, keď nejaký členský štát je iniciatívny, pretože je to jasné, že takéto právo majú, vyplýva to zo zmluvy. Problém, ktorý ja mám, je spôsob, akým sa to celé deje. Pretože ja chápem to tak, že členské štáty by mali využívať a majú využívať e, in, právo iniciatívy na iniciovanie legislatívnych návrhov v takých prípadoch, kedy je jasno, že komisia nebude konať. Lebo povedzme si otvorenie, komisia je hlavným iniciátorom legislatívy, aj má také právomoci a konštitúcia, ale zmluva predpokladá, e, že aj členské štáty môžu takúto iniciatívu využívať, uplatňovať. A ja to chápem, že to by malo byť v takých prípadoch, kedy e, jasne, že komisia to neurobi. A však v oboch týchto prípadoch bolo absolútne jasné, že komisia bude konať. A teraz sme sa dostali do tejto zložitej situácie, ak nie do dokonca trápnej situácie, kde my, ako inštitúcia Európsky parlament, Máme pred sebou návrh rady, ďalší návrh k tej istej veci od komisie. To v prípade IPO tá vec tak už e, vyvinula, že to bolo naozaj veľmi trápne. Mali sme tu na sedenia v tejto miestnosti, kde španielské predsedníctvo nám hovorilo, e, aby sme odobrili tento návrh IPO, čo je absolútne v poriadku z hľadiska jeho obsahu ale potom prišiel zástupca komisia, ktorý nám povedal, že keď to urobíme, tak e, dáme vás na súd. Nuž, tak toto vonkoncom nie je spôsob, aký majú sa riešiť medziinstitucionálne vzťahy v tejto veci a vy ste sám povedali, pán, predsed, pán minister, že ste sa sám zasadzovali za e, zlepšenie týchto medziinstitucionálnych vzťahov, ktoré nejakým spôsobom sa um, sú akési horké. Takže pýtam sa, ako vidíte teraz vy, e, jak sa to má, môže vyriešiť e, táto otázka s členskými štátmi, že vy máte právo moc, ale aby to sa udialo takým spôsobom, aby to, ne, respektíve ako iniciatívy členských štátov sa môžu presadzovať bez toho, aby spôsobili medziinstitucionálny konflikt. Pani López. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto sa chcela poďakovať eh, pánovi ministrovi spravodlivosti a španielskému predsedníctvu za úsilie pre vytvorenie priestoru spravodlivosti a slobody. Predovšetkým spravodlivosti a slobody, pretože pokrok, ktorý sme dosiahli, bol veľmi značný práve počas tohto predsedníctva. Ja by som povedala, že my tu kladieme základy toho, čo by mohlo byť európskym priestorom spravodlivosti v budúcnosti a veľmi citlivo, dotý, dotýkame sa veľmi citlivých tém, do ktorých sa doteraz parlament takým, doteraz nepúšťal do takýchto tém. Takisto začínať spúšťame etapu spolorozhodovania o, o týchto témach a preto je to významná etapa, pretože zároveň umožňuje parlamentu stať sa partnerom aj vo veľmi citlivých otázkach. Ja by som sa chcela vrátiť k tomu, čo povedal pán Busutin. Na to ide o interpretáciu určitých tém. Napríklad európsky zatýkací rozkaz a takisto európsky ochranný príkaz, o ktorom sa tu hovorilo. E, ja nie som spravodajkyňa, spravodajkyňa Beseril, e, pani Beseril je spravodajkyňou sa z výboru pre ženské práva a toto je úplne nová etapa. Čiže keď e, vznikla táto iniciatíva a keď sa tu v parlamente objavila prvá iniciatíva, ktorá sa týkala procesných práv že keď sa o tomto diskutovalo, o tom návrhu e, smernice o tlmočení počas e, na, na súde, tak e, vtedy nefungovala žiadna komisia, lebo práve vtedy to bol proces výmeny komisie starej za novú. A teda sa preto členské štáty ujali tejto iniciatívy, pretože majú možnosť v rámci Lisabonskej zmluvy. A práve ten proces lisabonizácie spočíva v tom, že aj ešte aj členské štáty stále majú možnosť predkladať aj iniciatívy v trestnoprávnej oblasti. A keďže je v poriadku, že komisia získala viac, viac kompetencií, podľa Lisabonskej zmluvy je celkom správne a v poriadku, aby sa v rámci trestnoprávnej spolupráce mohli uplatňovať tieto právomoci. A keď sa pozrieme na oblasť civilnú, tak sme svedkami diskusí, ktoré po predložení návrhov členskými štátmi predsedajú, um, prerušuje rečničku že máme veľmi obmedzený čas a dôjde k obmedzeniu tlmočenia, takže žiadam tlmočníkov, aby nám ešte venovali pár minút, aby sme mohli dokončiť nielen tento bod, ale ešte ďalšie dva príspevky a záverečnú odpoveď ministra spravodlivosti. Rečnička. Komisia nemôže povedať, že sa stará o dodržiavanie dohody alebo že stráži dohodu pretože stále je, nastávajú nové situácie. Napríklad včera, keď sme diskutovali s pánom eh, prezidentom, predsedom pánom Rompujom, tak sme hovorili o postupoch v spoloč, spoločenstve a vznikajú stále nové postupy. A napríklad otázka domáceho násilia, taká vec ani nie je nikdy zadefinovaná. Tam možno, že budeme potrebovať znovu smernicu, kde sa to bude musieť zadefinovať ako trestný čin. Čiže toto predsedníctvo si uvedomuje aj belgické predsedníctvo, že parlament bude na tieto témy naliehať a belgické predsedníctvo si uvedomuje aj ďalšiu otázku, ktorá sa týka zberu údajov. Pretože ide o to, že Európa si neuvedomuje, že čo sa deje s týmto trestný, takýmto trestnými činmi na európskom území. A chcela by som teda poďakovať eh, pani Lebuge, ktorá nemôže byť prítomná v súčasnosti už na diskusii a ona bola aktívna pri príprave smernice o tlmočení na, v súdnom konaní. Preto by som chcela poďakovať, aby sme sa čo najskôr dostali ďalej v priestore spravodlivosti e, Ďakujem pekne, hovorí predseda. Budeme pokračovať ďalej eh, a keď sem ešte budeme mať tlbočnícke služby počas ďalších dvoch príspevkov. Ďakujem pekne, Carmen, za to, že si vysvetlila ten článok 51. Ja som to už hovorila podobne ako ostatných, že že tu nikto nemá právo hovoriť o svojom úspechu, pretože tu sa jedná o ochranu obetí a obete sú práve vždy tie osoby, na ktoré sa zaob, zapo, za, Ja som sa takisto rozprávala s zástupcami komisie a rady a s množstvom kolegov a musím povedať, že sa nachádzame v pomerne kritickej situácii, pretože keď sme na túto tému začali hovoriť, ja som sa tešila, myslela som si, že konečne budeme mať niečo ambiciozne a rešpektujem samozrejme ženy. Ja sa teším, že chránime ženy, ale ja som chcela, aby šlo o taký príkaz, ktorý by chránil nielen ženy, ale všetky obete. Pýtala som sa na to aj pána e, Rubákavu, ktorý mi nemohol odpovedať e, kvôli časovému obmedzeniu, ale mne šlo hlavne o ochranu obetí terorizmu ja teraz vidím také množstvo problémov a prekážok, A čo, čo sa vlastne stalo, že sme sa takto, alebo ocitli sa v takejto kritickej situácii v rámci tohto príkazu, pretože e, vyzerá to tak, že bude už iba obmedzený na trestnú oblasť. Môžeme očakávať dokonca to, že v marci 2011 to bude trochu rozšírené a odsúhlasené, alebo budeme naďalej bojovať a zvyšovať ambicioznosť tohto príkazu ešte počas belgického predsedníctva? Bude to však ale všetko veľmi ťažké, pretože už teraz množstvo ľudí hovorí o tom, že takéto uplatňovanie bude veľmi komplikované a zložité a že to s tým bude spojených kopa problémov. Ale ja by som chcela vedieť, čo si myslíte, ako sa dá dopracovať tu k nejakému konsenzu tak, aby sme zabezpečili aj ochranu obetí terorizmu. Lebo keď to obmedzíme čisto na trestom právne konanie, tak to bude veľká škoda a zároveň nebude tu existovať automatická e, aplikácia pre všetkých členských štátoch. A keď to takto nevrobíme teraz a celé toto nariadenie respektíve ten príkaz e, skončia niekde v zásuvke, tak ja tam pod to nechcem dať svoj podpis. Ja by som mm, bola rada, keby sme sa takýmto situáciám v budúcnosti už vyhli, aby k takýmto veciam nedochádzalo, pretože potom alebo je potrebné dosiahnuť nejakú lepšiu spoluprácu, alebo myslíte si, že sa toto ešte dá, dá nejakým spôsobom napraviť, že sa dá ten príkaz nejako ešte zlepšiť? Um, ďalší kolega. Prosím vás pekne, buďte stručný. Tak skutočne veľmi narýchlo. Hovorili ste, že v januári sa hovorilo na tému e, rýchlosti a zlacnenia alebo urychlenia zlacnenia justície. To je dosť podstatná vec. Teraz však ale máme zodpovednosť tento parlament aj výbor Júri, ktorého som členom a my neustále diskutujeme na niektoré, o niektorých témach, o ktorých sa už hovorilo, že sú veľmi podstatné. A myslím si, že teraz parlament aj podľa Lisabonskej zmluvy má spolu zodpovednosť. A keď rada nepracuje dostatočne rýchlo, tak my nemôžeme nič robiť. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo ešte pánovi ministrovi, aby zareagoval. Už veľmi stručne chcel by som vám poďakovať a reagovať na to, čo veľmi správne spovedal pán Busutil. Aká, aká je to hm, možnosť, dvoj, dvojatá, dvoj, dvojaká možnosť predkladania iniciatív. Pre všetkým by som chcela povedať, že už na začiatku nášho predsedníctva sme hm, spolupracovali s komisiou a nemali sme nikdy žiadne problémy spolupracovať s ňou. Takže chcel by som zdôrazniť, že vždy sme spolupracovali a neboli s tým žiadne právne ani iné problémy. Um, naopak nás to pozbudilo k dvom veciam, že procesné záruky jednak sú politickými zárukami, ďalej, že Lisabon Lisabonská zmluva sa nemôže brať ako um, niečo, na čo sa človek bude stále vyhovárať. A to, že sme ten pokus lisabonizovať e, to, čo už prešlo v prvom čítaní, tak e, ak by tým prvkom zlepšenia mohol byť parlament, e, tak kto to potom vyrieši v rámci spolurozhodovania? Ak by to bola komisia, ktorá by zablokovala text, aby sa nedostal do parlamentu v prvom čítaní, tak by to nebol problém, pretože máme zmluvu, bolo to prejednané a zodpovedá to aj logik ke Lisabonskej zmluvy, pretože spolurozhodovanie je jednou možnosťou, aby parlament svojimi pozmeňujúcimi návrhmi obohatil text a iniciatíva rady či komisie, to je ďalšia, ďalšia príležitosť a práve presne to sa dialo. A keď sa komisia menila, tak práve v oblasti tých trestnoprávnych otázok a prekladov, teda v týchto, týchto témach, sme spolupracovali veľmi dobre aj na ostatných fórach. Len v oblasti trestnoprávnej spolupráce, pretože iniciatíva členských štátov sa týka trestných záležitostí. Čiže keď na jednej strane je iniciatíva členského štátu obmedzená alebo reštriktívna, tak môže byť širšia iniciatíva komisie. A práve na toto tému vlastne vznikla tá celá diskusia. A čo potom, aké stanovisko zaujala právna služba? Existuje nejaký právny základ alebo nie? E, je treba to, to rozhodnutie vyhodnotiť a právna služba Ruského parlamentu ktorú si veľmi vážim ako euroobčan, v tom vidí problém, v tom právnom základe. A ak by to bol len tento jediný problém, ale ja som žiaľ nevidela ani žiadnu správu podpísanú právnou službou komisie. A ja Nechcem nechcel som teda vstupovať do žiadnej diskusie, len som konštatoval, aká je situácia, ale som popísal situáciu. A teda odtedy, čo sa vymenila komisia, začala fungovať. Ehm, mi pripadá, že spolupráca funguje veľmi dobre a tá diskusia o trestnom zákonníku bola teraz, je teraz už úplne iná, než tomu bolo predtým a spolurozhodovanie aj ovplyvňuje eh, tak parlament, ako aj všetkých ostatných postup spolurozhodovania je vlastne na to, aby, sa iniciatí- aby tie iniciatívy boli lepšie, tie iniciatívy komisie a rady. A preto komisia nemá čo blokovať iniciatívy rady tým, že bude argumentovať čisto právnickým odôvodnením aby komisia mohla zlepšiť e, alebo napraviť e, problémy, ktoré existujú z právneho hľadiska. Čiže e, to je situácia, ktorú však ale nemali by sme pre, preceňovať, pretože však ja som si takisto zvykol na tento nový inštitucionálny scenár. A ešte stručne, keď mi dovolíte, chcel by som zaureagovať na to, čo povedala pani poslankyňa Beserel Poprvé, pomýlil som sa. Som rád, že mi povedala, že nie sú veci jasné a chce, aby sme vysvetlili logiku. A keď existujú právne problémy, ktoré neexistovali za predchádzajúcej komisie a teraz existujú, tak bolo by dobre, keby nám povedala konkrétne, o akej sa jedná, pretože ani právna služba rady, ani parlamentu ich nemá. A ak sú, tak e, potom je lepšie, nech sa o nich vie. Pretože ide o interpretáciu, ktorá musí byť v záujme obete. A faktom je, že komisia môže oznámiť, že bude niečo robiť, ale keď má iniciatívu a potom v tomto prípade má iniciatívu rada, tak sa podľa rady tak potom vlastne podľa zmluvy je to tak, že členské štáty môžu, e, majú právo na iniciatívu alebo môžu predkladať návrhy. A 18 štátov, ak nie dokonca všetky členské štáty majú dojem, že z politického hľadiska je vhodné uviezť do praxe Európsky ochranný príkaz, ktorý by chránil ženy a že má zmysel aj lobbying žen má svoj dôvod v Španielsku samotnom je viac ako 8 tisíc rumunských žien, ktoré sú chránené týmto príkazom. Viac ako 2 tisíc nemeckých, viac ako 800 Britov. Takže existujú takéto čísla za celú Európu a komisia sa na to môže pozrieť. Ak si myslíme naozaj, že sloboda pohybu po celej Európe má byť zabezpečená, tak musíme niečo preto urobiť aj s obeťami, pretože nejde o obete domáceho násilia len, ale ide o obete mnohých závažných trestných činov. Takže toto je logika nášho konania. Potom k tomu, čo povedal pani Robero, belgické predsedníctvo od prvého dňa sa bude angažovať tejto iniciatíve No preto sme aj my presvedčení, že e, na tomto poli aj bude pracovať a že to, čo parlament tejto otázke uskutočnil či vykonal, to bude rovnako dôležité a užitočné ako procesné záruky v rámci Lisabonskej zmluvy a celé to bude v prospech e, európskych občanov. Ospravedlňujem sa, keď som nejakú otázku nezodpovedal, ale snažil som sa neprekročiť čas. Mm, predseda ďakujem ministrovi za účasť, ďakujem takisto všetkým kolegom za účasť na dnešnej veľmi pracovnej schôdzi a chcel by som sa poďakovať tlmočníckej službe za eh, 15 minút, čo nám navyše poskytli. Ďakujem pekne.